Dobrý deň, vítam vás na výbore IMCO a začneme prezentáciou Európskeho dvora auditorov. Osobitná správa za rok 2017. Dovozné postupy, nedostatky v, leg- v, le- v legislatívnom rámci a poškodzovanie finančných záujmov EÚ. Dvor auditorov je tu e, zastúpený pánom Pietrom Rusom, ktorý predniesie prezentáciu. Je to dôležitá správa pre budúcu legislatívnu právu na colnej správe. Misia v Írsku, ktorá sa realizovala, sa sústredila na colné záležitosti. Prichádza takisto aktualizácia um, colného balíka a bude sa implementovať IT systém. Takže pán Pietro Ruso nám prednesie hlavné závery správy Dvora auditorov. Thank you, Signora Presidente, <coughs> signor Relatore. Pani predsednička, pán spravodajca, vážení členovia výboru IMCO, Chcem sa poďakovať za to, že e, sa tak zaujímate o našu osobitnú správu. Ja som zodpovedný člen e, Dvora auditorov pre túto tému a prednesiem vám e, závery nášho dvora o, v rámci tejto osobitnej správy o dovozných postupoch a o všetkých postupoch, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. Bude sa oslavovať tento roku 50. výročie colnej únie. Zrušili sa colné poplatky na vnútorných hraniciach členských štátov a zaviedli sa spoločné colné poplatky na tovary z tretich štátov. I keď vnútorné hranice sa zrušili, aby sa uľahčila cirkulácia tovarov na vnútornom trhu, tovary, ktoré prichádzajú zo zahraničia, e, ktoré vstupujú na colné územie EÚ, podliehajú colným kontrolám a musia sa platiť eventuálne colné poplatky predtým, než sa dostanú do voľného obehu v rámci Európskej únie. E, tieto colné poplatky predstavujú významnú časť e, tzv. tradičných vlastných zdrojov EÚ a takisto je to dôležitý zdroj príjmov do rozpočtu EÚ. V roku 2016 vlastné tradičné zdroje boli vo výške 14 všetkých príjmov únie a dohromady to bolo približne 20 miliard eur. Dovozcovia, okrem iného, môžu úmerne znižovať e, colnú povinnosť napríklad tým, že podcenia vlastné tovary alebo e, deklarujú e, nesprávnu krajinu pôvodu alebo Eh, urobia nejakú inú úpravu alebo kombináciu eh, takýchto postupov. Úniky colných poplatkov eh, zväčšujú rozdiel v príjmoch, reálnych príjmoch európskeho rozpočtu a tým, čo by reálne mala Európska únia dostať. A to zasa zvyšuje um, výšku národných príspevkov z národných štátnych rozpočtov. Teda to znamená, že to naozaj veľmi vážne zaťažuje európskych daňových poplatníkov. V tejto osobitnej správe Dvor auditorov overoval, či komisia a členské štáty majú nadefinované um, správne a rigorózne dovozné konania, tak aby chránili finančné záujmy EÚ. Tento audit um, sa robil aj pokiaľ ide o návrhy e výboru Európskeho parlamentu z roku 2015, kde sa hovorilo o programe Customs 2020 a výbor pre medzinárodný obchod e, navrhol takisto audit e, o tom, ako sa chránia e, finančné záujmy EÚ v súvislosti s colnými postupmi. Navštívili sme teda Španielsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo, colné správy piatich štátov a my sme vybrali tieto štáty na základe kritérií rizika, potom na základe toho, koľko prispievajú do rozpočtu EÚ z colných príjmov, takisto ako e, dopad, aký dopad na tento členský štát má podhodnotenie tovarov. E, takisto sme e, skontrolovali podiel kontrol a posteriori. No a potom sme samozrejme sa obratili aj na príslušné útvary komisie, na spoločné rešeršné centrum, generálne riaditeľstva pre colné záležitosti. E, e, takisto sme sa obrátili na OLAF a takisto aj na Medzinárodnú colnú organizáciu. E, dvor auditorov zistil, že súčasná, súčasný systém je taký, že colné príjmy nerobi, nevytvárajú veľký podiel vlastných príjmov a mohli by predstavovať viac. V roku 2013 Európsky parlament od komisie žiadal Eh, údaje o deficite, ktorý takto vzniká a o colných príjmoch, ale komisia nereagovala eh, a eh, nevyhovela tejto žiadosti. Ale takéto odhady sú potrebné. Potrebovali by sme, aby sa mohli robiť lepšie zacielené colné kontroly. Dvor auditorov Ehm, zistil, že eh, členské štáty nemajú dostatočné stimuly robiť efektívne colné kontroly, eh, pretože tá finančná eh, zodpovednosť ehm, nie je taká výrazná a ehm, sú členské štáty, ktoré nerobia efektívne colné kontroly. No a potom tu máme colný kódex únie, akčné programy EÚ, Customs a Hercules ehm, sa snažia o výmenu ehm, vedomostí a o spoluprácu členských štátov v tejto oblasti, ale nebolo to dostatočne efektívne. Nie je to tak, že by všetky colné správy členských štátov spolupracovali alebo mali nejakú jednotnú colnú správu jednotný prístup e, k týmto dovozným kontrolám v každom členskom štáte e, je potrebná, pretože inak sa strácajú e, príjmy z colných poplatkov a takisto dochádza k tomu, čo nachádza, nazývame import point shopping, čiže dovozcovia si E, vyberajú taký členský štát e, na dovoz tovarov, e, ktorý robí najmenej kontrol a vyberá najmenej poplatkov. A to vidíme najmä v súvislosti s tým podceňovaním produktov textilných a obuvných, ktoré pochádzajú z Číny. Členské štáty, ktoré nerobia kontroly pri colnom odbavovaní, tak vlastne poškodzujú iné členské štáty. OLAF vypočítal potenciálne E, straty e, v takomto prípade, straty aj na DPH, bol to dovoz Číny do Spojeného kráľovstva. Išlo o 2 miliardy eur za roky 2013 až 2016. Analýza uplatňovania colných kontrol e, odhalila neefektívne miesta, napríklad odlišné prístupy k colným kontrolám pri um, odhadovaní ceny tovarov, takisto ale aj štát pôvodu, označenie pôvodu, klasifikácia colná, to všetko sa nedostatočne kontroluje. Um, niekedy sa stáva, že sa, št- že sa tovary dočasne uskladnia v inom štáte a potom sa vybavia falošnými dokumentami a potom sa uh, o, pošlú do Európskej únie. Na internete nájdeme mnohé spoločnosti, e, ktoré e, práve ponúkajú takúto službu tohto nelegálneho transportu. Pod určitou hodnotou niektoré to, e, tovary potom sú vyňaté z colných poplatkov. To sú tie tzv. zásielky s nízkou hodnotou, No a e, nedostatočné kontroly v tejto oblasti ve, ve, ve, vedú k tomu, že sa platia nedostatočne vysoké colné poplatky a opäť prichádza k finančným stratám. No a e, využíva sa na to aj e, elektronický obchod a e, realizuje sa to štá, e, so štátov mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sme videli napríklad aj masívne podcenenie elektronického tovaru z Blízkeho východu alebo aj z, zo Spojených štátov. No a e, častokrát sú tie e, tovary e, podhodnotené 10 až 12 násobne. A ide tu vlastne o to, že máme síce legislatívny rámec, ale nedostatočne sa aplikuje, najmä keď sa dováža zo e, Spojených štátov a to poškodzuje finančné záujmy EÚ. A preto sme e, vypracovali odporúčania pre členské štáty aj komisiu. No a e, do, od roku 2019 navrhujeme, aby sa stanovili operatívne ciele Chceme eh, posilniť podporu eh, národných colných správ. Eh, chceme navrhnúť nové programy mm, Európskej únie, aby sa podporila colná únia a aby sa vytvorili dobré informačné systémy EÚ. E komisia musí takisto aj presnejšie eh, formulovať a presnejšie komunikovať, lepšie komunikovať s členskými štátmi a chceme takisto, ehm, aby komisia eh, navrhla eh, zmenu colnej legislatívy v roku 2018, aby bolo povinné uvádzať odosielateľa v colnom vyhlásení pri dovoze Členské štáty by mali mať filter e, rizika a mali by mať hierarchické schvalovanie a, a chceme takisto aby sa upravili zasielky, ktoré sú vyššie e, hodnotou e, nad 150 eur a chceme, aby existoval plán pre boj proti podvodom, e, pokiaľ ide o elektronický tovar pochádzajúci z tretich štátov. Pani predsednička, e, pán spravodajca, členovia výboru, v týchto odporúčaniach, ktoré predkladá dnes dvor auditorov, e, je samozrejme aj naša nádej, že sa posilní fungovanie colnej únie. Ďakujem. Ďakujem, pán Pietro Russo. Toto je naozaj alarmujúca správa o nedostatočnej implementácii colného kodexu únie. A odovzdám slovo koleg. Schwab e Thank you so much. Andrea Schwab, ďakujem za slovo. Ďakujem pán Ruso za vašu prezentáciu. Vy, ako viete, máte veľmi dobrú, dobrý vzťah smerom na e, dvor auditorov. Súvisí to nie len s tým, že e, pán Lene má má priamu väzbu na tú organizáciu. Myslím si, že vaša správa je veľmi užitočná. Ide o to, že v našom výbore sme sa snažili už viackrát poukázať na to, že Európska colná únia urobila veľa dôležitých rozhodnutí v snahe zlepšiť úniu, ale členské štáty neimplementovali tieto rozhodnutia. A to je e, neakceptovateľná situácia, veď roky čakáme na zmenu. E, už niekoľkokrát sme odhlasovali modernizáciu e, e, colného kódexu. Nepresadilo sa to a potom aj colný kódex únie sa schvaloval a myslíme si, že to, o čom ste vy hovorili, je úzko previazané na colný kódex EÚ. Digitalizované systémy, ktoré členské štáty sú povinné zaviesť, neexistuje. Dokonca ani sa nerozbehlo v mnohých prípadoch verejné zaobstarávanie. Preto by som sa e, chcel položiť túto otázku. Aký je váš názor na pripravenosť členských štátov a ich technického vybavenia? E, ako budú schopní zvládnuť e, tú situáciu v tej chvíli, keď colný kódex EU vstupí do účinnosti? Nikola Dante za SAD. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa pánovi doktorovi Rusovi poďakoval za správu, ale najmä za prácu, ktorú odviedol Európsky dvor auditorov. Myslím si, že um, toto sa zhoduje aj s výsledkami práce OLAFu. Tam sa ukazuje, že my sa domnievame, že my máme uh, vnútorný trh, a um, domnievame sa, že tu existuje uh, slobodný obchod, aj medzinárodný, a že je to všetko spravodlivé, ale um, ukazuje sa, že máme veľmi veľa takých slabých bodov. Kontroly sú nedostatočné a na náš trh sa dostáva veľmi veľa falšovaných tovarov a tým vlastne oberáme aj európskych občanov o zdroje, pretože tieto dovážané falšované tovary robia nekalú konkurenciu e, našim podnikom, e, našim spoločnostiam. A parlament by si toto mal dať za úlohu, za záväzok a samozrejme aj e, rada, lenže bohužiaľ na rade je blokovaná smernica o colných sankciách, ale parlament ju už schválil. My teraz si to musíme dať za záväzok, aby sme pracovali na odstraňovaní týchto slabých miest. No a potom tu máme aj balík pre tovary a dohľad nad trhom. Potrebujeme skutočný európsky systém pre dohľad nad trhom a musíme kontrolovať všetky členské štáty, aj tie, ktoré neplnia potrebné kontroly pretože ten e, vnútorný trh musí byť skutočne chránený pred takýmito narušeniami, pretože nás to oberá o zdroje vy ste hovorili o um, falošných deklaráciách, o podceňovaní tovarov, potom e, colné kodexy, ktoré majú sadzby nižšie ako e, tie, ktoré sa týkajú dovážených tovarov, respektíve dovážených materiálov. No a e, musíme teda toto neustále zdôrazňovať. E, ďakujem pani predsednička, ďakujem aj doktorovi Rusovi. My sme už aj medzi koordinátormi hovorili o tom, že musíme sa venovať e, tejto téme, ktorá možno nie je fascinujúca, ale je e, strategicky dôležitá preto, aby sme zachovali rovnováhu vnútorného trhu. Možno by sme um, o tom mohli hovoriť aj o, um, v správe. Hovorili sme o tom uh, v každom prípade už na koordinátoroch. Chcem eh, privítať eh, študentov z Univerzity eh, v Kelly, ktorí sú hostiami Andreasa Švába. Vítame vás. Katrin, máte slovo. Ďakujem e, pekne, ďakujem za túto prezentáciu. Myslím, že je to až e, zastrašujúce a zároveň je to veľmi informačne bohaté. E, problém s financovaním IT systémov je problém, o ktorom vieme Spomíname si, keď sme poprvýkrát hlasovali e, e, o e, celnom kódexe a potom druhýkrát a dôležité si uvedomiť, že toto úsilie je zamerané na financovanie <clears throat> IT technológií, že to je podfinancované. Vy ste poukázali na to, že táto situácia vlastne znamená menej importov. Olaf, Olaf správa ohľadom čínskeho, čínskych textílií a obuvy v období 2013 a 2016, tak v podstate to ide do miliárd, o čo prichádzame v naclách. Čísky tovar teraz prichádza do Spojeného kráľovstva. Keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, aký tu bude mať dopad? z, práve vo svetle tohto čínskeho tovaru. Vlastne prišli sme o 2, miliardy, e, ktoré e, mohli byť využité v, v EÚ. V škótskej tlači sa objavil tento týždeň jeden, e, jeden článok, týkal sa produktu, ktorý sa ktorý sa objavil na trhu, išlo o nočník pre deti, e, ktorý obsahoval 10 krát väčší obsah arzénu e, v porovnaní s normou. E, v podstate toto malo v podstate tú výraznou mierou desaťnásobne boli prekročené boli prekročené hodnoty arzenu a postupne sa tieto magnetické nočníky stiahujú z trhu, ale možno sú tieto nočníky inde v iných krajinách EÚ. Čiže to hovorí o to, že treba lepšie zdieľať informácie, e, vymeniať si informácie, robiť kontroly. E, a ako bol to bolo vôbec možné, že takýto produkt, tento produkt sa dostal e, na trh a že je ponúkaný po celej EÚ. Myslím si, že čo je potrebné urobiť v tomto výbore, e, e, je tlačiť na to, aby celný kodex bol e, v dostatočnej miere a náležite uplatňovaný v rámci celej EÚ. Ďakujem, Katrin. Z postu e, mojej funkcie chcem sa poďakovať pánovi Rusovi za jeho alarmujúcu spravu. Ja plne súhlasím so slovami kolegov vo Švédsku. Máme 100 tisíce e, produktov denne, ktoré prichádzajú z Číny bez daní, bez DPH e, a pretože skutočne platforma to predáva, ne, ne, ne, nepredáva to e-obchod, preto vzhľadom na túto klasifikáciu platformy, tým pádom e, deklarujú, že nepodliehajú e, colnej kontrole e, DPH a tak ďalej. Taký štát ako Švédsko chce kontrolovať všetko, ale tento exponenciálny nárast tovaru za veľmi krátky čas. To sú produkty, ktoré stoja desatinu toho, čo by e, stali na švedskom trhu alebo e, v rámci e, internetového obchodu v EU. Takže to má devastujúci dopad na naše ekonomiky. Pán Ruso, máte slovo, aby ste zareagovali na tie poznámky a otázky. A potom dám slovo komisii, aby tiež nám povedala niečo k tejto veci. You, um, thank... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať E, tým, ktorí sa vyjadrili e, k tejto správe a za, a, a za ocenenie tejto správy. Skutočne padli tu veľmi zaujímavé otázky, e, ktoré išli ktoré sa týkali priamo podstaty veci, meritu veci. A začnem otázkou, ktorá sa týkala pre problému toho, toho, tej nebezpečnej hračky z Číny. To len potvrdzuje to len potvrdzuje e, potrebu e, veci vnímať e, novými očami z hľadiska co, cieľ. Ak je niečo colnou položkou, tak e, snúbi sa to s, s e, tým, že sú možno ohrozené rozpočtové príjmy EÚ viazané na e, clá a ďalej, a čo je asi dôležitejšie, je, že to môže ohrozovať zdravie. Colné kontroly dôslednejšie by mohli trochu pomôcť pri ochrane proti takémuto nebezpečenstvu. A dokonca, to, dokonca ide aj o otázka verejnej bezpečnosti. Clo a colné orgány sa stali dôležitou zložkou pri boji e, s, tým, s touto verejnou hrozbou. A teraz by som prešiel k tým otázkam. Celkom správne sa zameriavate e, na podstatu problému a to je colný kodex a jeho uplatňovanie. Tam je, tam je podstata celého problému Áno, treba si uvedomiť, že ten colný kódex bude e, platiť v rámci celej EÚ. Celný kódex je veľmi dôležitý nástroj, ale treba si uvedomiť, v akom rámci pôsobí uplatňovanie uplatňovanie e, e, cel, celného kodexu, to je čosi, čo spadá do e, kompetencií národnej. Teda sú rozdiely medzi členskými štátmi, sú rôzne interpretácie, rôzne zvyky, postupy, rôznym spôsobom sa uplatňujú jedny a tie isté pravidlá. A tak zoberieme ten príklad Spojeného kráľovstva, kontroly vykonávané v Spojenom kráľovstve, eh, to, to, eh, to potvrdili audity, eh, tieto kontroly neboli vykonávané úplne tak, ako by snať mali a z toho dôvodu čínsky obchodníci veľmi dobre vedeli, prečo si vybrali E, Spojené kráľovstvo ako bránu do EÚ, čo aj teda spôsobilo e, tie e, straty na, alebo ušlé príjmy pre EÚ. Čo nám z toho vyplýva? Musí byť lepšia koordinácia, musí byť lepšia výmena informácií, musí dôjsť k modernizácii Eh, aj techniky, ktoré využívajú na vzájomnú komunikáciu colné orgány a eh, bez pochyby musí byť dôsledné, dôsledné uplatňovanie colného kodexu, ale máme celoeurópsky program zameraný na zabezpečenie implementácie colného kodexu No a komisia má priamu zodpovednosť monitorovať situáciu, plnenie a dokonca aj financovať efektívnejším spôsobom. No a čo sa týka tej otázky, teda aké, aké to bude mať, aké dopady bude mať Brexit na situáciu v tejto oblasti. Nie som schopný vám dať odpoveď, pretože tu, sa, tu vstupuje do hry kombinácia problémov. E, mnohé z nich majú e, silnú politickú dimenziu a e, dvor auditorov nemá ani právo, ani kompetenciu toto zasahovať. E, teda e, nedá sa predvídať, ako sa to bude vyvíjať. No a bude konať e, auditorský dvor na základe konkrétnych prípadov. odovzdám slovo kolegovi, pánovi Solerovi, ktorý je e, lídrom e, auditorského týmu. E, určite by rád dodal. Thank you, Mr. Russo, Madam Chair, Chairwoman. Uh, concerning the potential... Čo sa týka potenciálnych prieťahov omeškania, áno, to súvisí s tým, že e, je nedostatok finančných prostriedkov na úrovni EÚ. Komisia to už avizovala, takže UCC e, bude e, nabiehať pomaly ten odklad až do 2025. Preto preto apelujem v prospech navýšenia financií, napríklad program e, colnej únie a rôzne akčné programy, e, programy súvisiace s týmto colným kodexom a chceme, e, chceme pomôcť colným orgánom. Je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočné financovanie IT technológií, aby sme predišli ešte ďalším prieťahom. E, vieme o tom, e, čo, tie prípady, ktoré e, tu boli prezentované, potvrdzujú na to, že vznikajú veľké rozdiely na trhu. Jedni obchodníci platia clá a sú obchodníci, ktorým sa dali obchádzať tieto povinnosti. No a čo sa týka Brexitu, po Brexite tá situácia bude vyriešená. Identifikovali sme mnoho problémov v Spojenom, v Spojenom kráľovstve. Podvodníci eh, majú úžasnú schopnosť eh, odhaliť ten najslabší článok v reťazci a eh, skutočne takisto E, je to, je to nie, e, týkalo sa to nielen dovozov do Spojeného kráľovstva, ale dokonca sa využívali aj prístavy v Holandsku. Po e, Brexite podvodníci určite si, sa budú snažiť nájsť iné možnosti vstopu a teda ťažiť z, pod, z, z odvíjania cieľ od podhodnotenej hodnoty správy 76b v správy hovorí o určitých nedostatkoch v Spojenom kráľovstve. Neuplatňuje, neuplatňuje ten tarif, ktorý je aktívne uplatňovaný zvyšku Európe. Používajú tarif číslo 1, tarifnú tabulku číslo 1. Takže to je tiež e, podchytené v našej správe a e, to, o čom ste hovorí, e, to odráža ako jednu z možných dopadov. Teraz dám slovo pánovi e, e, komisii Filip Kermot, ktorý je e, riaditeľom generálneho riaditeľstva Taxud. Určite nám približite, ako komisia chce nadviazať na odporúčania zakotvené v správe auditorského dvora. Ďakujem, pani predsednička. Komisia veľmi vítá tento audit, ktorý prišiel práve v tú správnu chvíľu, kedy sa modernizuje a zoštihluje legislatíva v oblasti e, dovozných cieľ. Potrebujeme mať pravidlá, zároveň ich potrebujeme implementovať. Taktiež je pravda, že členské štáty musia zaručiť riadne colné kontroly a ich colné orgány sú veľmi aktívne a dôležité pri implementácii týchto pravidel. Tento celý proces má za cieľ nie len všetko e, zjednodušiť, ale procesy musia byť posilnené, napríklad e, harmonizácia autorizačných postupov je dôležitá, ale všetko, všetky sprevádzajúce procesy a taktiež musíme mať prístup založený na riadení rizika. Riadne rizika, to je dôležitá otázka, keďže je tu obrovský objem obchodu, ktorý, ktorý prebieha a je nemožné kontrolovať každý jeden artikel. Takže treba dosiahnuť vyváženosť, ktorá bude e, vychádzať z toho, že sa budú preberovať predovšetkým rizikové zásielky. Komisia prioritizuje aby alebo no, preferuje, aby členské štáty e, vyberali clá a aby naďalej dvor auditorov vydával odporúčania a taktiež, aby sme boli zapojení do vyšetrovania zo strany OLAFu. Generálne riaditeľstvo pre rozpočet aj OLAF e, spolu úzko spolupracujú na týchto témach a skutočne nás potešili, potešila e, pozitívna spätná väzba vyplývajúca správy dvora auditora, auditorov, predovšetkým čo týka ohľadom implementácie pred, predchádzajúcich e, odporúčaní e, dvora auditorov, napríklad čo sa týka e, cieľ, ale nezaspíme na Vavrinoch, len rýchlo prebehnem naše stanovisko k odporúčaniam dvora auditorov E, samozrejme, rôznym odporúčaniam sa venujú rôzne generálne riaditeľstva, oddelenia komisie. Takže, čo týka medzery e, v clách, Je tu odporúčanie, ale my sme ho neprijali, pretože si myslíme, že súčasné výpočty, ktoré boli identifikované v, e, priebehu našej inšpekcií, predstavujú dobrú, dobrý základ. Avšak komisia otvorila nový dialog s kolegami zo Spoločného výskumného centra a zistujeme, či sa dá k tomuto postupu niečo pridať. A samozrejme vychádzame z našich doterajších znalostí. Ďalej, čo sa týka finančnej podpory národným finančným službám, pardon, celným službám, tak tu máme e, detailnú analýzu, kde skúmame jednotlivé možnosti, skúmame dopad jednotlivých možností, Taktiež tento rok sa tým budeme zaoberať aj v rámci diskusie o viacročnom finančnom rámci. Tretie odporúčanie nadvezuje na niečo, čo už tu zaznelo v súvislosti s dôležitosťou colných IT systémov v EÚ. A my si rozhodne myslíme, že IT systémy sú zásadnou súčasťou kontrolného prístupu, ktorý vychádza e, z harmonizovaných sad údajov ktoré sú časťou e, ustanovenia našej legislatívy. V tejto fáze sa nemôžeme zaviazať nejakým konkrétnym krokom v súvislosti s viedročným finančným rámcom, ale samozrejme je tu problém s financovaním týchto IT systémov, a je treba ho nejak vyriešiť. Štvrté odporúčanie je skôr také technické, týka sa toho, ako presne sa zmení vyhlásenie o dovocných clách. Ďakujeme, že ste na to poukázali a okamžite na to začneme pracovať. Piaté odporúčanie, to sa týka mojich kolegov z OLAFu a taktiež príjmajú túto, toto odporúčanie. Týka sa to otázky relevantných eh, tretich krajín, taktiež otázky zdrojov, ale mm, samozrejme by som odporúčala sa spojiť s našimi obchodnými partnermi. Ďalej, čo sa týka e, plnenia, tak až dostaneme príslušné údaje, tak na to začne pracovať ďalej je tu e, odporúčanie týkajúce sa rozhodnutia o hodnotení situácie. My sme sa to pozreli, ale toto odporúčanie zatiaľ nepríjmame, skúmame to ešte. Je treba zaručiť rovnováhu medzi zaručením e, plynulého obchodu a taktiež e, vyhodnotením rizika. Takto to je aj stanovené v vašej správe. Odporúčanie 7 Tam sa hovorí o finančných korekciách do roku 2021. Komisia hovorí, že existuje systém uplatňovania e, úrokov z neskorých platie. Toto by nám poskytlo pevný základ, preto aby sme členským štátom poskytli stimuly, aby konali tak, ako je to potrebné. A posledné, 8. odporúčanie sa týka troch aspektov. Jeden aspekt hovorí o tom, že treba poskytnúť dostatočne dátové prvky. Tu sme trochu obozretní, lebo sme venovali veľa práce definícií dátových prvkov v spolupráci s členskými štátmi a trochu si robíme obavy, že potrebujeme holistickejší prístup ku kontrole, predovšetkým čo sa týka e, simplifikácii celého procesu a preto by sme nechceli vytvárať novú legislatívu v súvislosti s tými doplnkovými údajmi. Radšej sa pozrieme na tie celé autorizačné procesy, ako členské štáty postupujú a tak ďalej. Ale toto je niečo, čo si myslíme, že je veľmi dôležité. Je treba nastoliť rovnováhu v rámci kontroly. A jedným z dôležitých prvkov e, filozofie kontrol je, že autorizovaní e, opravnené hospodársky operátori postupujú tak, že vlastne administratíva môže znížiť mieru kontrol a sústredovať sa na určité špecifické prípady. Druhá časť odporúčania sa týka otázky v súvislosti s procedúrou 42 vy ste hovorili o tom, ako je to vo Švedsku, že tam problém s objemom toho tovaru. A komisia momentálne prioritizuje prácu na tom, čo mu hovoríme, otázky súvisiace s elektronickým obchodom. Už tu máme návrh súvisiaci s DPH. Tam by sme mohli využívať tzv. mini one-stop shop, aby sme mali lepšiu kontrolu nad tým objemom tovoru, ktorý k nám prichádza. Toto by si vyžadovalo v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch skutočne väčšiu pozornosť. My na tom budeme pracovať. A taktiež to súvisí s poslednou časťou toho posledného eh, odporúčania, eh, čo sa týka eh, tých zasilok, ktoré majú mm, abuzívne nízku hodnotu a na to sa pozme v budúcnosti, pozrieme sa to, či tam môže byť nejaká legislatíva, uvidíme, ako postupovať na základe overených metód zo strany členských štátov. Ďakujem. Pani predsednička komisia si myslí, že toto je dôležitá diskusia v súvislosti s fungovaním Solnej únie a tie odporúčania, ktoré sme prijali, tak tie určite začleníme do našej práce. Ďakujem za tieto špecifické pripomienky k odporúčaniam dvora auditorov. A teraz slovo dostáva pán Ruso na záverečné slovo. Len stručne. Chcem poďakovať opäť komisii za to, že vás tak zaujala naša správa. Zachádzate do hĺbky rovnako ako my. A ďakujem za to, čo povedala zastupca komisie, lebo okrem nejakých všeobecných vecí, akože je medzera v colnej oblasti, tak komisia, a to si cením, je odhodlaná zájsť za nejaké všeobecné definície, o ktoré dvor auditorov požiadal. A komisia chce teraz splniť svoju úlohu, chce navrhnúť novú legislatívu a sú tu určité technické detaily. Komisia v podstate, v podstate prijala naše odporúčania a preto môžeme lepšie integrovať a homogenizovať e, našu správu v oblasti cieľ. Ďakujem, pán Ruso, aj dvor auditorov za vašu osobitnú správu ohľadom e, dovozného postupu a jeho nedostatkov, ohľadom toho, ako, aký má dopad e, to, že sa nerešpektujú riadne pravidlá kódexu na záujmy únie. Kolegovia, máte všetci kartičky hlasovacie? Dobre kolegovia, máte všetci hlasovacie zoznamy, hlasovacie kartičky a začneme správou ohľadom zmluv pre e, predaj e, tovaru na diálku a online. Spravodajcom je pán e, Pascal Arimon. Pascal, chcete hovoriť? Áno, pani predsednička, ja by som ešte tak na úvod tejto téme chcel povedať, že už asi dva po roka tento návrh, pracujeme na tomto návrhu smernice a v podstate dostávame dnes na koniec prvej kapitoly, to je kapitola, za ktorú je zodpovedný parlament. Podobne to prebiehalo aj v prípade e, digitálneho paktu, takže tam sme taktiež odviedli dobrú prácu v rámci nášho výboru. Spolupracovali sme okrem iného s Evelyn Gebhardt. Chceli sme tam zaviesť nejaké rozumné predpisy. Taktiež trialóg prebieha rozumne. Chceme to tak zariadiť, aby to bolo dobré pre e, používateľov, pre, aj pre e, vnútorný trh Takže to je dobré pre každého spotrebiteľa, ktorý žije v EÚ a dúfam, že sa dopracujeme nejakému rozumnému riešeniu. To, čo tu máme, tento text je vyváženým kompromisom medzi všetkými stranami a ja si myslím, že si môže vyslúžiť aj súhlas všetkých politických skupín tejto, v tomto parlamente. Ja by som si prijal silný mandát, aby sme mohli aj dobre bojovať na rade za veci, ktoré sú pre nás dôležité. A chcel by som kolegov požiadať, aby hlasovali tak, aby sa nám to podarilo odsúhlasiť veľkou väčšinou, ako aj v prípade eh, digitálneho eh, spisu, aby sme mohli ísť so silným mandátom do trialógu. Bol, bolo to rokovanie, ktoré bolo ťažké, komplikované. Toto sa všetko zekadlo v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch Ďakujem všetkým, ktorí so mnou spolupracovali. Pokiaľ by sme teraz úspešne hlasovali, tak by som chcel poďakovať ešte aj všetkým tým, ktorí to podporia. Thank you very much, Pascal Ďakujem, Pascal Arimo. A teraz, alebo ešte niekto. Ja sa chcem vynimočne tiež prihlásiť o slovo, lebo chcem poďakovať spravodajcovi, za jeho intenzívne úsilie. Trvalo to veľmi dlho, bolo to ťažké. A tak ako sa k tomu postavila procedurálne komisia, tak nám to všetkým skomplikovalo život. A ja za svoju politickú skupinu chcem povedať, že parlament sa snaží zaceliť tie medzery, kde komisia neodvedla dobrú prácu, ale všetci vieme, že to nebolo naďalej uspokojivé, ale chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Ďakujeme Lucy Anderson, ktorá je tým spravodajkyňa za socialistov a demokratov. A teraz ideme hlasovať. Kompromisný návrh 7. To je za, to je proti. To sa zdržal, schválený. Budeme skákať z bodu na bod, kolegovia. Takže teraz kompromisný návrh 8 na stránke 7, alebo ja to tak mám, takže osmička, kompromis 8 za. Našli ste si to, dobre. Proti Zdržali sa. Schválené. A teraz stránka 12, kompromisný návrh 18 za, proti. Kompromisný návrh 18. Kaja. Je to 18. Máš to? Dobre, počkám. Takže kompromisný návrh 18, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz kompromisný návrh 23 na strane 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz návrh 265 na strane 18, 265 za, proti, zdržali sa, overíme, Takže 265 elektronicky. Nefunguje to. Ideme ešte raz. Funguje to, je to zamietnuté. 16 za, 25 proti. Kompromisný návrh 27, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromisný návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromisný návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromisný návrh 36 na strane 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromisný návrh 39 na strane 26. Všetci ste to našli. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh. Kompromis 42 na strane 28. Za. Proti. Zdržali sa. Schváleným. Kompromisný návrh 43 na strane 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz pozmeňujúci návrh 259 na strane 33. 359. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. 359. Môžete elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže kompromis 36 na strane 35, to je za, to je proti, kto sa zdržal, schválené. Ďalej kompromisný návrh 50 na strane 37, kto je za, kto je proti. Počkám na vás, Kaja. Takže hlasujeme o kompromisnom návrhu 50 na strane 37. Všetci to máte. Nie, všetci to majú rovnako očíslované. Proti? Zdržali sa. Schválené. A teraz kompromisný návrh 51a. Za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz kompromisný návrh 52 za, proti, zdržali sa schválené, kompromisný návrh 54 za, proti, zdržali sa schválený. Teraz po kompromisný návrh 55, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz Pozmeniť návrh 65. Pozmeniť návrh 65. Za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúce návrh 66, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 1, tam máme ustanovenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňte sa návrh 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňte sa návrh 75, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromisný návrh 2, úvodné ustanovení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 3, úvodné ustanovení, kto je za, 3. Kompromisný návrh 3. Dva, o 20 sa nehlasuje. Takže za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 6 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 421. Všetci to máte. ...421 za, proti, držali sa, overíme. Uzatváram elektronickú kontrolu a je to zamietnuté. Teraz prechádzame kompromisný 148. Okay, we move to amendment 100. Pozmeňujúci návrh 148. Všetci to máte. Šesťdesiatdva na hlasovacom zozname EPP. Is, is everybody there? 148. OK, then in favor. Takže to je za, to je proti, to sa zdržal. Overujeme. Zamietnuté. Takže prechádzame Pozmenujúce návrh 149. Alebo nie, ten odpadá. Alebo áno, 149, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Teraz pozmeňujúci návrh. Sto päťdesiat sedem, to je za, to je proti, kto sa zdržal? Schválený. 158. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 198 na strane uno, 1,98 come? No? Sì. Questa? No, to, to. In favor of 198. Takže 195 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pardon, schvaluje sa, prepačte. A teraz 201, 201 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, overíme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o návrhu správy. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Okamžite budeme hlasovať aj o mandáte na začatie interinštitucionálnych rokovaní. Otváram elektronické hlasovanie. Two persons have not voted yet. Dve osoby nehlasovali. Well, I close the vote. Končím hlasovanie. Je to schválené. Tým končíme hlasovanie o predaji, diaľkovom predaji e, tovaru a o kontratoch na internete. E, spravodajca dostane ešte na záver slovo. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Chcem sa ešte v stručnosti mnohým ľuďom poďakovať. Všetkým tieňovým spravodajcom, Lucy Anderson, s ktorou som v posledných mesiacoch a týždňoch e, strávil čas života. Takisto ďalším tieňovým správodajcom chcem veľmi srdečne e, poďakovať Anelen, Kaja, Denis, Pascal a Marko. Všetkým im ďakujem za veľmi konštruktívnu a cielenú prácu. Takisto ďakujem sekretariátu IMKO, Marlize e, Gunár. Mm, ďakujem za podporu. Ďakujem spolupracovníkom všetkých politických skupín, ktorí si vždy našli čas na to, aby e, realizovali to, čo sme si my pripravili. Ďakujem aj týmu Európskej komisie pod vedením pána Štaudemajera. Ďakujeme za to, že ste pripravovali alternatívne riešenia a ďakujem za podporu všetkým spolupracovníkom, ktorí vodne v noci ma podporovali pri príprave tohto spisu. S veľkou cťou sa budeme snažiť e, vykonať e, mandát, ktorý ste nám zverili a budeme sa snažiť rokovať s radou, tak aby výsledkom bol naozaj čo najlepší kompromis. Ďakujem. Teraz e, budeme hlasovať o jednotnej digitálnej bráne na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov. Spravodajkne Marlene Mici, máte slovo. Ďakujem, Maria. Toto je veľký krok, táto správa. Budeme sa snažiť lepšie pomáhať občanom a spoločnostiam a podnikom, aby mali možnosť získať prístup k akejkoľvek informácii o postupoch o, v iných členských štátoch na internete je to jedna z tých legislatívnych správ, kde občania naozaj e, pociťujú reálne výsledky práce parlamentu a e, pociťujú v reálnom živote tie e, prínosy, výhody, ktoré im to dáva. Všetci vieme, že nie je jednoduché pre občanov a podnikov získať informácie o 28 členských štátoch, ktoré majú odlišnú legislatívu, odlišné administratívne postupy a teraz bude existovať táto jednotná digitálna brána, bude to jednotná, jednotné miesto prístupu, takže nebudú musieť hľadať na e, rozptýlených mnohých e, webových stránkach. Toto je teda veľmi konkrétny prínos e, v prospech občanov. Ďakujem veľmi pekne a ešte na konci hlasovania sa poďakujem osobitne mojim spolupracovníkom, ak dovolíte. Ďakujeme spravodajkyni a teraz, kolegyne, kolegovia, začneme hlasovať. 131 pozmeňovací návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamieta sa. Kaja, sleduješ nás? Kompromisný návrh 1, jed, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz preskočíme opäť e, pár strán. 197 pozmeňovací návrh. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava, zamieta sa. 198. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Kontrola. Otváram elektronické hlasovanie 198. Končím hlasovanie. Je to Schválené. Je to schválené. Vy ste proti, ale Róža je za. Je to tak, či tak schválené. Nemení sa tým e, záverečný výsledok. Teraz pokračujeme. 42 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. Overíme si 42, otváram elektronické hlasovanie. Jeden e, za EPP je tu naviac. Jeden člen EPP naviac. Andreas? Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz pozmeňovací návrh 199. Otváram hlasovanie, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 3 za, proti. Zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 4a za, proti. Zdržali sa, kontrola. Kompromisný návrh 4a Končím elektronické hlasovanie, je to zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromisný návrh 6, kto je za, kto je proti, Zdržali sa? Je to schválené. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz kompromisný návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 9 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to schválené. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Kompromisný pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 14 za. Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis 20. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz prejdeme na 114. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme si to. 114. Otváram elektronické hlasovanie. And check is closed and it is a... Končím. Je to schválené. Teraz prejdeme na 115. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 331. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 332 za, proti, zdržali sa schválené. 30, 333, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 121, kto je za, kto je proti? Zdržali sa schválené. 341 pozmeňovací návrh za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Je 124 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Overíme si 124 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. And check is Končím. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 344 za. 342 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 343 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 300, prepačte, 125. 125, kto je za? Proti? zdržali sa, kontrola. Otváram elektronické hlasovanie, 125 pozmeňovací návrh, schválené. Kompromisný návrh 22a, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené, ale pre istotu si to overíme. Kompromisný návrh 22a. Otváram Elektronické hlasovanie, kompromisný pozmeňovací návrh 22a. Andreas, hlasujeme o 22a. Je to schválené. Ďalší návrh 132. 132 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 2, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis prepačte, 5, pozmeňovací návrh 5, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Overíme si pozmeňovací návrh 5 v rámci úvodných ustanovení. Končím elektronické hlasovanie, je to schválené. Úvodné ustanovenie 6, pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh, prepačte, 136, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme si 136. -ku. Končím. Zamieta sa. A teraz We 146. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 23 pozmeňovací návrh. Sledujete to všetci? 23 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Pozmeňovací návrh 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 171. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 172. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Overíme si 172. Open. And check is closed. And... Končím kontrolu, zamieta sa. 173. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 174. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 175. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 34 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 178 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. A teraz pozmeňovací návrh 181. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 182, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný pozmeňovací návrh 53 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz 368 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Overme si to. Vote is closed. Končím hlasovanie. Nehlasovali ale všetci. Je to schválené. 369. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 380 za, proti, zdržali sa, schválené 381, prepačte najskôr kompromis 54, za, proti, zdržali sa, schválené kompromisný návrh 55, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. And the vote is closed and the report... Končím hlasovanie a je to schválené 33 bod, eh, hlasov za, traja proti. Marlene dostane ešte slovo. Nie, my musíme ešte odhlasovať mandát. Otváram elektronické hlasovanie o mandáte na začatie medziinštitucionálnych rokovaní. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie a je to schválené. 32 hlasov za, traja proti, nikto sa nezdržal. Marlene Mici, máš ešte raz slovo. Ďakujem všetkým za podporu, za túto naozaj výraznú podporu k tejto užitočnej správe. Už som povedala, nebudem to opakovať, aká dôležitá je to správa, ale musím sa poďakovať tieňovým spravodajcom. Rokovania boli veľmi dlhé, ale prebiehali vo veľmi srdečnej atmosfére. Všetci sme si uvedomovali, že je to dôležitá práca pre občanov a preto sa naozaj môžem iba z hĺbky svojho srdca poďakovať. Ďakujem aj politickým poradcom a v každom prípade mojim asistentom bola to tímová práca a dúfajme, že táto správa bude schválená e, čo najrýchlejšie. Ďakujem všetkým, ďakujem za synergie, za prácu, ďakujem. Dobre, tým končíme hlasovania. Tí kolegovia, e, ktorí chcú opustiť miestnosť, urobte to prosím e, ticho. A teraz stratégia pre verejné obstarávania. Spravodajca je Carlos Coelho. Je to balík, prvá výmena názorov. Na začiatku roku 2014 parlament a rada sa rozhodli, že sa urobí prepracovanie celého rámca EÚ pre verejné obstarávanie a potom štyri smernice, vrátane prvá smernica o koncesiách, nadobudli účinnosť a teraz o 4 roky neskôr v oktobri 2017 komisia predstavila balík um, nezáväzných opatrení, ktoré majú um, zlepšiť efektívnosť verejného obstarávania. Spravodajca pán Coelho dostane slovo EPP. Ďakujem. Kolegovia. Ako uviedla pani predsednička, pred 4 rokmi parlament spolu s radou uzavreli rozsiahlu revíziu e, rámca verejného zaobstarávania EÚ a to vlastne to otvorilo nové, e, novú situáciu pre verejné obstarávanie. Nové smernice nielen, že vytýčili pravidlá, ktoré musia dovržiavať e, štátne orgány, aby teda dokázali zdôvodniť ako nakladajú s peniazmi daňových poplatníkov. Zároveň však e, toto otvorilo mnoho možností dosiahnuť svoje strategické ciele a politiky prostredníctvom verejného obstarávania. Je to toto je nielen postup, ktorý reaguje nákup tovaru, služieb alebo diela. V zásade ide o 250 e, tisíc, ktorý, ktorí e, vlastne e, vynakla, vynaložia dve 2 bilióny e, eur pri nákupe tovaru, služieb a diela. Verej, nástroje verejného obstarávania napomáhajú členským štátom presadzovať inováciu, napomáhať cyklickej ekonomiky, presadzovať sociálne ciele na prospech obyvateľstva, podporovať malé a stredne veľké podniky a to bolo niekoľko príkladov z mnohých. Po štyroch rokoch parlament ako spolu zákonodarca môže konštatovať e, spokojnosť. Revidovaný rámec poskutuje možnosti členským štátom e, zabezpečovať strategické verejné obstarávanie ako aj digitálnu transformáciu. V smernice E, ponúkajú e, možnosti alternatívy členským štátom, ako isto viete. Každý štát e, si môže vyberie rámec, to, ktoré zasadí tieto smernice. V tejto chvíli nemáme celkový prehľad o tom, ako boli transponované, ako sú implementované tieto smernice na úrovni jednotlivých členských štátov. Teda v tejto chvíli nedokážeme povedať, či môže alebo nemôže byť parlament parlament spokojní s tými e, voľbami, ktoré urobili členské štáty. Medzi iným aj z toho dôvodu, že pri transpozícii balíka z roku 2014 došlo k omeškaniu implementácie a to vo väčšine členských štátov. Dokonca boli už iniciované konania za porušovanie legislatívy EÚ voči niekoľkým členským štátom. 55 verejného zaobstarávania vychádzajú z hlavného kritéria pri výbere víťaza cenu, čo najnižšiu cenu. Nezohľadňuje sa kvalita, e, sociálnu inklúziu a ďalšie dôležité aspekty. Európsky parlament e, samozrejme presadzuje ten aj ekonomicky najvhodnejší postup, ale to nie je synonymum najlacnejšej ponuky. 9 z 10 veľkých projektov sa nevyvíjali podľa plánu či z časového alebo rozpočtového hľadiska. Dokonca do, došlo k prekročeniu času alebo hodnoty o 50 Čo to znamená pre daňových poplatníkov? Že sú veľmi nespokojní s týmto systémom a je potrebné vytvoriť e, e, verejne dostupný register verejných kontraktov. Na európskej úrovni ten má byť kompatibilný s takýmito registrami na národnej úrovni, aby teda bol zabezpečený prehľad, komu a aké projekty e, boli odklepnuté. Chceme sa poďakovať za e, e, aktivity e, komisie. V roku 2017 rozbehli celý rad legislatívnych aktivít. To určite vyvinie tlak smerom na lepšiu implementáciu balíka E, e, Európsky parlament e, využije iniciatív, možnosť iniciatívnych správ, ak bude konštatovať nevyhnutnú potrebu zlepšiť verejné zaobstarávanie v Európe a potrebu posilniť jednotný trh, posilniť rast a vytvorbu pracovných miest v ekonomike EÚ. My si, my si veľmi vážime snahu zamerať sa na malé a stredne veľké podniky, sprístupniť im e, trh, ale je, e, e, pretrváva množstvo prekážok práve pre takéto subjekty v rámci verejného zaobstarávania. Len 45 hodnoty verejných zákazok získajú malé a stredne veľké podniky, čo je čo je rozhodne e, oveľa menej, ako je globálna úroveň. E, takisto e, implementácia verejného zaobstarávania je malá, ale správa z roku 2017 potvrdzuje, že len 4 členské štáty využívajú v plnej miere digitalizáciu vo všetkých fázach verejného obstarávania. Teda im členské štáty vo veľkej miere nepojali prínosy elektronizácie a digitalizácie aj v tejto oblasti. Vážení kolegovia, pani predsednička, hlavný problém, s ktorým sa potýkame, je ten, že regulačný rámec verejného obstarávania je pomerne komplikovaný. Inštitucionálna štruktúra je e, nesmierne roztrieštená vzhľadom na to, že vstupuje do hry e, veľa e, zložiek na národnej, regionálnej aj sektorovej úrovni, pričom jednotlivé funkcie nie sú jednoznačne vymedzené. Samotná skutočnosť, že táto e, komp- táto, túto zložitosť ne, nevyriešil e, v plnej miere balík z roku 2014. Napríklad verejné subjekty na všetkých úrovniach musia mať dostatočnú mieru expertízy a tá na všetkých úrovniach riadenia neexistuje. Preto súhlasíme s odporúčaniami komisie, ktorá volá po eh, profesionalizácii v tejto oblasti. Eh, táto správa by mala byť, eh, moje, moje koncept by mal byť hotový koncom budúceho týždňa a e, samozrejme ja som pripravený prijať podnety zo strany tieňových spravodajcov aj iných. Ďakujem, to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, Carlos Coelho. A teraz dáme slovo e, pánovi Markovi Tarabelovi, ktorý je tieňovým spravodajcom za SAD. Ďakujem. Ďakujem pánu Coelhovi Čo sa týka smernice verejnom obstarávaní, ah, du vote, c'était le, le 15 janvier. Eh, áno, spomíname si na január 2014 a rovnako ako spravodajca a ja som naplnený určitými obavami, či sa veci vyvíjajú správnym smerom. My sme eh, tu ho bojovali s radou a snažili sme sa eh, pred, pred, predísť eh, predísť tomu, aby bol presadzovaný E, presedzovaný e, vlastne jeden, jedno jediné kritérium pri vyhodnocovaní ponúk pri verejnom obstarávaní a to je nižšia, najnižšia cena. A to trošku aj ovplyvňuje to, že malé a stredne veľké podniky ťahajú za kračí koniec pri ich účasti. Dôležité je toto presadiť do vnútroštátnej legislatívy a určite, že nám komisia pomôže monitorovať, ako sa veci vyvíjajú v niektorých členských štátoch štátoch sa veci vyvíjajú rýchlejšie, niekde pomalejšie. Niektoré členské štáty skutočne e, uplatňujú tento balík v tom duchu, ako to bolo zamýšľané, iné nie. Bolo by veľmi dobré, aby aj malé podniky E, sa mohli spojiť, povedzme vytvárať konzorcia a uchádzať sa o zákazky verejného zaobstarávania. Po 4, 4 rokoch sme zostavili, e, zostavili e, nejaké nejaký prehľad možností, ale ak nevyužijete tejto možnosti, e, tak sa veci nemenia. Je dôležité, aby e, v, v orgánoch, ktoré konajú pri verejnom zaobstarávaní, aby došlo k vyššej miere profesionalizácie. Ďalej je tu ten aspekt elektronizácie e, Portugalsko je tým najlepším príkladom, je skutočne priekopníkom e, a potom je, nie e, je to Severná Európa, ako býva zvykom, ale práve, že Portugalsko. Elektronický postup zachráňuje papier, energiu, má environmentálny prínos Určite, že je to e, technológia, ktorá dáva väčšie šance malým a stredne veľkým e, podnikom. Je dôležité napredovať v, v elektronizácii a potom sú tu e, ďalšie kritériá, ktoré Nemusíme vždy zohľadňovať iba najnižšiu cenu, i keď za najnižšiu cenu nedostávame vždy najhoršiu prácu, ale niekedy dostávame horšiu kvalitu. Táto správa naozaj dobre poukazuje na určité slabé miesta, ktoré tu ešte existujú. Pán e, komisár Barnier o tom svojho času takisto hovoril. Ide o 19 HDP Európskej únie tieto peniaze budeme môcť využiť lepšie pre našich občanov, pre Európsku úniu. A dnes to tak žiaľ ešte nie je. Takže chcem naozaj spolupracovať s vami, aby sme e, vypracovali dobrú, vyváženú správu, konštruktívnu, tak aby verejné obstarávanie bolo nástrojom v službách ekonomiky a aby to bol takisto nástroj, ktorý dobre slúži všetkým občanom Európy. Ďakujem Marka za ECR. E, Ehm, baronka Nošena Mobarik, ktorá je tieňovým spravodajcom. Ďakujem za slovo. Na úvod chcem konštatovať, že počas môjho profesijného života e, som videla príležitosti realizované a nerealizované a mám na mysli možnosti, ktoré ponúka verejné obstarovanie a skutočne pravidla verejného zaobstarávania ovplyvňujú aj postup firemného sektora E, e, skutočne pre niektoré firmy je obrovský rozdiel medzi e, verejným kontraktom a súkromným kontraktom. Malé a stredne veľké podniky nemajú v podstate šancu dostať sa k verejným zákazkám a tým prichádzajú a potenciálny príjem, ktorý ponúkajú takéto zákazky a verejné orgány tým prichádzajú o skutočne inovatívne myšlienky a postupy, pretože E, musíme si uvedomiť, že často sú to jedny a tie isté subjekty, ktoré vyhrávajú zákazky. E, preto som plne e, za to, aby e, sa presadzovalo zlepšenie verejného obstarávania, pretože to vnímam ako e, hnacia sila ekonomického rastu. E, chcem spolupracovať s spravodajcom na tento správe. Určite by sme mali podchytiť viacero dôležitých aspektov. Poprvé, kompetencia a profesionalizmus členských štátov pri tendroch pri verejnom obstarávaní. Skutočne toto je oblasť, kde členské štáty ako si nepochopili, aký veľký význam majú, majú verejné zákazky pri rozvoji aj firemného sektora a ekonomiky. Je dôležité, aby tí, ktorí rozhodujú vo verejnej správe, aby, boli, e, aby mali expertízu, aby dokázali posudzovať veci. A e, e, ako vieme, veľké firmy nie sú vždy dobrým príkladom správnej hodnoty za vynaložené peniaze. V konečnom konečnom dôsledku často stoja oveľa viac a ťahajú peniaze z vrecak daňových poplatníkov. A to si treba uvedomiť. Po druhé, je dôležité e, e, pritiahnuť E, predovšetkým malé a stredne veľké podniky. E, tieto podniky by nemali ťahať za kratší koniec voči veľkým hráčom kvôli tomu, že majú e, málo pracovníkov, aby sa neborili s dlhými a veľmi náročnými administratívnymi procesmi. Na rozdiel od veľkých firiem nemôžu si jednoducho najať profesionálov a veľa profesionálov. My si ceníme, čo sa už urobilo v tejto oblasti, ale určite určite v rámci smernici e, alebo smerníc o verejnom obstarávaní by bolo treba urobiť viac. V rámci nového rozpočtového cyklu je potrebné e, e, podporiť väčší podiel malých a stredne veľkých podnikov na verejnom zaobstarávaní. Určite budete súhlasiť, že malé podniky prichádzajú s novými inovatívnymi myšlienkami a v konečnom dôsledku tým poskytnúť lepšiu službu. V súčasnej dobe nemožno ani zďaleka hovoriť o rovnakých podmienkach pre všetkých dôležitých. Čiže malé a stredne veľké podniky nie sú schopné konkurovať veľkým vo verejnom obstarávaní. Najväčší podiel e, firemného sektora v celej Európe e, reprezentujú práve malé, stredne veľké podniky. Sú to hlavní zamestnávateľia a sú zväčša hlavným pilierom vo, svojej, e, vo, svoje, vo svojich spoločenstvách, vo svojich okresoch. Čiže oni sú tým prvkom trvalodržateľného rozvoja v Európe. Dnes sme e, odhlasovali e, e, jednotnú digitálnu bránu, čo znamená sprístupnenie informácií v online režime. A toto by sa malo v plnej miere vzťahovať aj na oblasť verejného obstarávania. O tom aj hovorí oznámenie komisie. Včera som si povšimla, že toto je oveľa komplikovanejšie, ako len konštatovať. Potrebujeme digitálnu transformáciu. Systémy musia byť dobre navrhnuté aj udržiavané. Profesionalizujeme e, e, verejnú sféru v členských štátoch pri, za, pri zaoberaní sa verejným zaoberaním. Zároveň musíme venovať rovnakú pozornosť aj IT technológií. Často nie je užívateľsky priateľská. ECR podporuje e, zámery komisie v tejto oblasti a my chceme doplniť tieto iniciatívy našimi myšlienkami, ktoré by mali prispieť k tomu, že verejné obstarávanie je úspechom v rámci celej Európy. No, Ďakujeme, Nošina. A teraz za Alde bude hovoriť Kaja Kalas, keďže ten vystravdajce tu nie je. Ďakujem. Predovšetkým by som chcela povedať, že pán Selimovič chce poďakovať pánovi Koeľovi aj za skvelý workshop, ktorý sa odohral v pondelok. Taktiež mnohí poslanci tam boli. Pán Selimovič si myslí, že naša práca na stratégii pre verejné obstarávanie prichádza v pravú chvíľu. Štyri členské štáty naďalej neukončili transpozíciu smerníc, ktoré boli zrevidované v roku 2014 a komisia už zahájila proti piatim členským štátom postup pri porušení na rovnakú tému. Podľa pána Selimoviča je treba, aby verejné obstarávanie fungovalo lepšie. 14 HDP v EÚ ide na verejné obstarávanie a preto by e, sa malo zaručiť, že každé euro, ktoré sa tejto oblasti vynaloží, bude vynaložené rozumne a podľa platnej legislatívy. Musí byť taktiež odvedená práca na všetkých príslušných úrovniach, e, orgány, členské štáty na vnútroštátnej, národnej, regionálnej úrovni a taktiež na úrovni EÚ. Samozrejme tu veľký prístor na zlepšenie, predovšetkým Dochádza k nekalej súťaži medzi verejným a súkromným sektorom. Ja som napríklad videla zaujímavý dokument ohľadom riadenia zdrojov a taktiež nakladania s odpadom a taktiež v prípade príslušných projektov v oblasti verejného obstarávania, taktiež WaterhouseCooper e, eh, hovoria, že pravdepodobnosť eh, korupcie. Napríklad pri budovaní e, diálnic je 11 až 20 a e, čo sa týka železničných prác, tam je to 9 až 18 Taktiež je tu nedostatok prístupu zo strany malých a stredných podnikov na trh verejného obstarávania, ako podal predričník, o tom všetci vieme. No a v tomto kontexte by pán Vojič chcel privítať to, že komisia podniká určité iniciatívy, predovšetkým pretože sú nelegislatívneho charakteru. Myslí si, že už máme robustný legislatívny rámec, ktorý je zavedený v praxi, ale zásadná vec je teraz zaručiť jeho správnu implementáciu a prevedenie. Pán Selimovič predovšetkým oceňuje kroky, ktoré komisia plánuje, preto aby sa profesionalizovali eh, tí, ktorí vykonávajú verejné obstarávanie, čo týka napríklad infraštruktúrnych projektov. Chce sa podporiť digitalizácia verejného obstarávania v každej fáze. Ide tu o to, že chceme aj malým a stredným podnikom dať e, lepší prístup k projektom verejného obstarávania a taktiež táto iniciatíva chce zlepšiť mieru transparentnosti a dostupnosti údajov. Čo sa týka nedostatočného prístupu malých a stredných podnikov týmto projektom verejného obstarávania, by sa pán Selimovič chcel opýtať pár otázok komisie. Myslím si, že jeho asistenti tu sú a zapíšu si odpoveď. Pri liberálu je zásadné zaručiť, aby e, malé stredné podniky dostali pridelených viac projektov verejného obstarávania, ale zatiaľ sa nám nepodarilo záväzniť príslušné ustanovenia, ako je to v niektorých krajinách. Článok 46 smernice len pozbudzuje k takémuto kroku a to, že sa kontrakty e, rozdelia na niekoľko častí, to je dobrý e, spôsob, ako zaručiť, že aj malé stredné podniky budú mať k nemu prístup. Takže máte predstavu do konkrétnych čísiel, koľko členských štátov sa rozhodlo využívať článok 46, ako by sme mohli e, jeho využívanie posilniť v rámci členských štátov. Pán Selimovič sa chce ešte vyjadriť k nadchádzajúcim usmerneniam zo strany komisie ohľadom uplatňovania inovatívnych e, sociálnych kritérií. Víta tieto usmernenia, ale taktiež hovorí, že treba zaručiť, že tieto kritéria nebudú využívané verejnými obstarávateľmi, aby nakupovali len na e, miestnej úrovni a aby e, v podstate dochádzalo k protekcionizmu. Teší sa Pán Selimovič sa tiež na diskusiu s pánom Koaliom a ďalšími tými spravodajcami. Ďakujeme, Kaja. A teraz dostáva slovo Igor Šoltes za zelených. Ďakujem. Táto téma je pre európske hospodársko veľmi dôležitá, taktiež pre daňových poplatníkov, lebo účinnejší systém verejného obstarávania je veľmi dôležitý aj preto, aby sme bojovali proti korupcii a kriminalite a za riadne vynakladanie verejných finančných prostriedkov. Potrebujeme stratégiu a tieto usmernenia, ktoré tu vidíme, sú veľmi dôležité a mohli by členské štáty prímeť k tomu, aby boli účinnejšie v postupoch verejného obstarávania. Samozrejme je tu priestor na zlepšenie, čo týka predovšetkým cezhraničného obstarávania, kde po 30 rokoch máme dosť znízku úroveň asi len 20 takýchto transakcií v rámci cezhraničnej spolupráce. My sme v EÚ pred 15 rokmi začali na 7 v roku 2009 až 2015 to bol 23 ale vnútorný trh taktiež má záujem o takúto výmenu v rámci Európskej únie. Chceme zachovať otvorný trh. Aj pre súkromné firmy, aj pre malé a stredné podniky, tak aby sa nemuseli uchádzať o zmluvy len vo svojom členskom štáte, ale aj v, napríklad v susediacich krajinách alebo naprieč celou Európskou úniou. No a takto by sme skutočne mohli plne zaručiť vykonávanie vo slobody pohybu tovaru. Toto je jeden z hlavných predpokladov verejného obstarávania. Čo sa týka budúcnosti, hovoríme tu o pravidelnosti, o rešpektovaní podmienok A otázka je, ako merať účinnosť verejného obstarávania a výkonnosť v tejto oblasti, lebo cieľom verejného obstarávania nie je len získať zákazku za tú najtišiu cenu, ale dosiahnuť príslušné výsledky. Takže je treba, aby toto bolo cieľom aj z novej smernice aby v blízkej budúcnosti sa zmenil nielen celý ten postup, ale aj prístup k režimu verejného obstarávania. Taktiež je treba sa pozrieť na to, ako budeme merať životný cyklus, celý ten postup verejného obstarávania, lebo verejné obstarávanie nekončí tým, že sa podpíše zmluva. Keď podpíšete zmluvu, tak v podstate len to celé začína, lebo ste podpísali zmluvu a tá sa musí naplniť, ale samozrejme niekedy sa stane, že po podpísaní zmluvy cena zákazky naraz začne narastať, koľkokrát aj viac než o 50 Takže toto je veľmi kritická záležitosť. Preto chcem požiadať komisiu, aby nám do budúcnosti pripravili príslušné nástroje a usmernenia ohľadom toho, ako zaručiť účinnosť priebehu celého cyklu a zároveň, aby cena nebola jediným kritérium, lebo sú to aj ďalšie kritéria. Máme tu k dispozícii určité postupy od tej doby, čo boli schválené nové smernice, ale keď sa pozrieme na štatistiky, tak stále najpopulárnejší je ten otvorený postup, otvorené konanie, partnerstvo pre inováciu je veľmi málo a To nie je dobre. Takže naďalej si myslím, že by sme mali byť trochu odvážnejší a našim cieľom je nielen, aby stále aby, aby ten, to konanie bolo regulárne podľa pravidiel, ale taktiež, aby bolo efektívne. Ďakujeme, Igor. Teraz odozdávam slovo kolegom.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 To je otázka, ktorá ma veľmi zaujíma. Keď som bola ešte členkou rumúnskej vlády, tak som jasne videla, že určité veci neboli dosť uspokojivé. Keď som sem v roku 2014 prišla, diskutovalo sa o tejto téme, ja som sa na diskusiách zúčastnila a dúfali sme, že sa nám podarí komisii vysvetliť, že tá smernica je zlá, pretože zlá bola taktiež bola zle transponovaná do národnej legislatívy. Vtedy som komisii povedala, že v smernici nie je žiadny mechanizmus, prostredníctvom ktorého by sa dala zablokovať korupcia a necotok účinnosti. Napríklad miesto minimálnej ceny by tam mala byť optimálna cena. Môžeme nadefinovať optimálnu cenu vo vzťahu ku kvalite, lebo Akýkoľvek produkt môže mať dobrú alebo zlú kvalitu a to sa ozrkadlí aj v cene. A preto máme napríklad od, v, v stavbe cestnej infraštruktúry veľké straty, lebo často sa príjme tá najnižšia zákazka. Po troch mesiacoch sa to celé rozpadne a je treba to popravovať alebo znovu postaviť. A tým sa tie náklady veľmi zvýšia. Po druhé, je pravda, že nie je dostatočná transparentnosť. Malé stredné podniky nemajú absolútne šancu so sa týmto projektom. Neviem, okiaľ pán Koero má svoje štatistiky, ale ja vám poviem, že som bola ako ministerka, ako europoslankyňa v mnohých členských štátoch a poviem vám, prečo malé a stredné podniky nemajú šancu. Lebo podni- e, služby a tovar sa za veľmi nízke ceny privážajú z tretich krajín a toto si malé a stredné podniky nemôžu dovoliť. A je tam kritérium, alebo napríklad mali by sme vytvoriť kritérium, že produkty musia pochádzať z Európy. Napríklad, keď sa dovážalo nejaké zariadenie pre armádu, tak všetko sa to doviezlo z Číny za veľmi nízku cenu, s ktorou nemohli európske podniky súťažiť. Taktiež nemôžete mať zmluvu a potom ju dodatočne meniť a zvyšovať tým náklady. Taktiež si myslím, že je tu veľký problém, ktorý ešte kolegovia nespomenuli, problém nárokov. My sme v Rumunsku sa snažili upozorniť komisiu a snažili sme sa zahrnúť ustanovenia do národnej legislatívy pre verejné obstarávanie. Snažili sme sa tam zaviesť pokutu alebo e, sankciu pre toho, kto sa stiažuje, vznikne nejaký nárok a potom ten je zamietnutý. Lebo je to taká, e, taký červaný kruh, taká špirála. Ja idem na ja sa napríklad zúčastním na nejakom tendri a potom niekto povie, buď mi dáš 10%, alebo ja sa proti tebe budem sťažovať. A sú tu prípady, kedy, sa, kedy boli podané sťažnosti proti určitým procedúram a tým pádom sa tie celé konania o dva roky oneskorili. Tá sťažnosť bola nakoniec zamietnutá, ale za to oneskorenie už nikto nezaplatil. Takže by sme mali predpisy zefektívniť pokiaľ chceme, aby to celé bolo efektívnejšie, chceme tam mať rovnosť a rovnakú šancu aj pre malé a stredné podniky. Pokiaľ chceme kvalitnú prácu, kvalitný tovar, tak by sme mali niečo robiť, lebo než o 4 roky budú v členských štátoch stále rovnaké problémy. Ďakujem, Maria, za toto e, zapálené vyjadrenie a teraz bude hovoriť Katrin Styler. E, ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi a Markovi, ktorý je bývalým spravodajcom. Veľmi dobre pracoval na tieto téme ešte za minulého mandátu. Martovi sme mali tiež oceniť. No, začali sme v roku 2012, už je to dosť rokov a od tej doby sa nám podarilo na tým e, riadne zamyslieť. Máme tu určité problémy, ktoré sa snažíme riešiť. Otázka čo ide. Nede tu o najnižšiu cenu, ale o hospodársky prínos. Chceme tu mať flexibilitu. A to, že nevieme, čo členské štáty robia, či implementujú skutočného ducha to, čo sme tu vyrokovali a odsúhlasili. A čo mňa zaujalo, je to, že často Európske e, pravidla pre verejné obstarávanie sú často používané ako taký obetný baránok aj celá EÚ. Členské štáty obvinujú EÚ, ale v podstate, čo nefunguje, je tá riadna implementácia. Takže my sme im dali flexibilitu pri uplatňovaní pravidel verejného starávania, ale musíme naďalej sledovať, či to, čo sme tu odsúhlasili, sa v praxi implementuje. A Maria, ty si frustrovaná nad tým, ako to niekedy prebieha, ja si myslím to isté. Takže otázka je, ako zaručíme, že členské štáty zavedú ducha toho, čo sme v roku 2014 vyrokovali. Ako zaručíme, že malé stredné podniky, ako podali predrečníci, budú mať rovnaký prístup. Napríklad v Škótsku máme určité konzorcium, určitý úzol, kde sa malé stredné podniky môžu združiť. A bolo to dosť účinné netvrdím, že to vyriešilo úplne všetko, ale rovnako ako v Portugalsku a ďalších krajinách, my máme dobré overené metódy a je treba sa o ne podeliť, tak aby všetci dostali šancu to robiť dobre. Čo sa týka školenia profesionálno v oblasti verejného obstarávania, o tom sa dlho hovorí. Áno, je tu profesionalizácia aktérov, ale ako sa chcete podeliť o overené metódy? Len tak, že sa podelíte o informácií ľudí, ktorí ste majú skúsenosti. Potrebujeme podporiť kreativitu a inováciu. Máme tu 2 bilióny eur v rámci verejného obstarávania, ale možnosti sa 2 bilióny e, eur. Takže verejné obstarávanie pre mnohých možno nie je až taká zaujímavá vec, ale prostredníctvom verejného obstarávania dostaneme veľa vecí, na ktoré nikto nepovie nie. Takže tí, ktorí budú v Európskej únii, britskí poslanci už možno nie, a myslím si, že by si mali všetci o tom hovoriť, lebo to môže zmeniť e, životy ľudí. Pán Šváb, ďakujem pani predsednička. Mám tu skupinu návštevníkov, nemám teda veľa času, ale chcem sa poďakovať pánovi Kuelovi a Myslím si, že s oznámením komisie sa musíme intenzívne zaoberať, pretože v poslednom volebnom období e, s kolegami Tarabela a Živanom e, sme už nastavili e, dobré výhybky v tejto oblasti zadávania, verejného zadávania. Ale musím povedať, že situácia nie je taká pesimistická, už viac ako polovica zákaziek sa realizuje podľa nových e, pravidel a cieľov a to je podľa mňa pozitívna výpoveď. Kolega zo Zelených poukázal na to, že existuje povinnosť v členských štátoch e, verejné obstarávanie e, realizovať najmä na základe kritéria ceny. A väčšinou príslušné orgány akceptujú tú ponuku, ktorá je najlacnejšia. Nemali by sme nad tým ale okamžite lámať palicu, pretože ide tam o peniaze daňových poplatníkov, takže je jasné, že orgány hľadajú lacnejšie riešenia. My sme v smernici zaviedli strategické ciele a 50 z tých cieľov je už pokrytých. Kolegyne a kolegovia eh, hovoria väčšinou o skúsenostiach z vlastných členských štátov a to je legitímne, ale Smernica o verejnom zadávaní je štandard pre celú Európu, preto to, čo je správne pre jeden členský štát, nemusí byť správne pre iný členský štát a my musíme nájsť nejakú zlatú strednú cestu. Sú členské štáty, kde je ešte stále vysoké riziko korupcie vo verejných obstarávaniach a my musíme v takýchto prípadoch povedať členskému štátu, aby niečo s tým robil. vyššie um, požiadavky transparentnosti by zasa v iných členských štátoch situáciu skomplikovali tam, kde nie je taký problém s korupciou. Preto musíme nájsť tú zlatú strednú cestu a myslím, že pán Coelho uh, je na to tá správna osoba. Pani Líza Jakonsari má slovo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za veľmi zaujímavú prezentáciu. Áno, je to veľmi dôležitá záležitosť a bolo by zaujímavé zistiť o tom viac. Mnohí rečníci hovorili o kritériách, ktoré sa používajú vo verejnom obstarávaní alebo Také kritéria ako inovácia, sociálne kritéria sa neberú dostatočne vážne a nás by zaujímalo, čo si o tom myslí komisia. Bolo by zaujímavé vedieť napríklad, čo si myslia handicapované osoby, lebo ja som počula, že existujú ľudia, ktorí sa boja, že stratia svoj byt, že budú sa musieť stiahovať po tendri a že e, mnohé služby e, sa drasticky zmenia, a zhoršia po tendri. Ak postihnutá osoba sa musí obávať, že stratí byt po, verej, po, po tendri, no tak to naozaj nie je veľmi pekná situácia, ktorú môže človek zažiť. Bolo by veľmi zaujímavé si urobiť prieskum, čo si myslia samotní ľudia zapojení do tendrov. Ďakujem. A teraz Adam Seinfeld. Ďakujem, pani predsedníčka. Táto téma, o ktorej diskutujeme, je bohužiaľ témou, ktorá ukazuje slabiny Európskej únie. A ten fakt, že nie sme schopní zaviesť optimálne riešenia v krátkom čase. Nehovorím iba o tom, že balík e, z roku 2014 nebol implementovaný. A pretože ak máme informácie o tom, že v 21 členských štátoch balík nebol plne transponovaný, 5 členských štátov sú, je obvinených z toho, že neurobili vôbec nič, tak potom ten legislatívny balík nezafungoval a prešli 4 roky. A teraz komisia bude pracovať ešte ďalších niekoľko rokov, e, prídu iniciatívne správy, úplne 5-10 rokov a nič sa nezmení. Toto nie je len o tých posledných 4 rokoch. Ja sa zaoberám verejným obstarávaním už asi 20 rokov v Poľsku. A Počúvame o tom, že tam chýba dôvera, čestnosť, chýbajú inovácie, nezúčastňujú sa dostatočne malé a stredné podniky, nemajú prístup a tak ďalej. A nič sa nemení. A možno je to preto, lebo my iba rozprávame o tých zmenách a nič nerobíme. Navrhujem teda, teda všetkým, aby sme skrátili počet slov a aby sme radšej pridali nejaké špecifické hmatateľné nápady a myšlienky. Nestačí opakovať pekné slova. No napríklad ten nedostatok čestného konania. Ja som čítal, že v jednom členskom štáte vládnu oligarchické vzťahy a to vedie k tomu, že rodiny členovia dostávajú zákazky vo verejnom obstarávaní v hodnote miliónov. Potom nedostatočné úspory, to je ďalšia téma. A ten problém najnižšej ponúkanej ceny. Toto pravidlo je hlboko zakotvené vo všetkých členských štátoch. Mm, a potom v prípade auditu vlastne ten úradník sa e, chráni, chráni sám seba, keď e, vyberá najnižšiu cenu a potom sa roztáča špirála znižovania cien a takýmto spôsobom strácame miliardy. až 20 zákaziek, tam sa strácajú miliardy. Takýmto spôsobom a nič sa nezmení. Preto potrebujeme špecifické, konkrétne riešenie. Možno obligatórny, povinný algoritmus, ktorý by sa používal na to, aby sme rozhodli, ktoré prvky by mali byť e, ako ocenené aby to kritérium bolo objektívne a potom cena nebude iba jediná. Takisto hovoríme v tomto kontexte o malých a stredných podnikoch. V tomto sektore pracujem e, celé roky a myslím si, že by sme nemali demonizovať pretože verejný orgán potrebuje záruku, že objednávka bude e, splnená. A keď ide napríklad o objednávku veľkého rozsahu alebo zákazku veľkého rozsahu, no tak na to treba veľkú firmu. Keď sa napríklad buduje cesta, ale cesta miestneho významu, tak samozrejme je zbytočné, aby ju budovalo nejaké medzinárodné konzorcium. Uh, bolo by teda čestnejšie, úprimnejšie zadávať malým a stredným podnikom menšie zákazky. No a potom otázka e, verejno-súkromných partnerstiev. Tie nefungujú zatiaľ veľmi dobre vo strednej a východnej Európe. ale je to veľmi užitočná vec vo verejnom obstarávaní. Už nemám čas, takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem, Adam. A teraz ešte dostane rýchlo slovo komisia. Thomas Spursman z DG Growth, zástupca Head of Unit. Predstavte nám prosím, čo robí komisia, aby zlepšila implementáciu balíka, legislatívneho balíka pre verejné obstarávanie. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcam za prácu na legislatívnom balíku. Balík schválený v oktobri obsahuje tri hlavné zložky. O stratégii sme už dnes hovorili, potom je tam odporúčanie a profesionalizácia a ex ante mechanizmus pre projekty veľkej infraštruktúry. Okrem týchto troch zložiek e, pracujeme ešte na ďalších a 3. októbra sme zahájili verejnú konzultáciu o usmerneniach pre e, inovácie v obstarávaní. A toto vnímame ako problém pre tie zadávajúce orgány. Musia pracovať na tom, aby tam lepšie zapracovali inovácie. Usmernenia budú schválené o pár týždňov. Tento balík teda e, vnímame ako pozostávajúci z týchto štyroch prvkov. Pokiaľ ide o stratégiu, 4 roky uplynuli od reformy v roku 2014 a myslíme si, že teraz je na čase, aby sme e, to vyhodnotili, kam sme sa dostali. E, transpozícia samozrejme ešte nie je v niektorých členských štátoch ukončená. Oficiálna lehota nebola rok 2014, ale apríl 2016. A veľká väčšina členských štátov teraz už ukončila transpozíciu, ale niektoré e, členské štáty nám robia obavy. To je pravda. ale z tých štyroch členských štátov dva ešte žiadnu smernicu netransponovali, ale dva členské štáty už transponovali dve z troch smerníc. Analizujeme samozrejme, ako sa robí transpozícia. Najskôr sa sústredíme na to, aby tá transpozícia vôbec bola urobená. Potom sa sústredíme na otázku, či transpozícia je úplná Teraz končíme tieto analýzy a tretím prvkom našich analýz bude, a ako členské štáty transponujú legislatívu. Vy ste už videli, tie smernice sú dosť dlhé a tie národné dokumenty sú potom ešte dlhšie a náročnejšie, náročnejšie čiže my musíme naozaj podklady detailne skúmať. A ak členské štáty ešte netransponovali, nemáme žiadne stanovisko o tom, ako transponovali. Je to teda ešte neukončená práca, ako vidíte. A neustále na tom robíme. No a ešte k balíku. Podstata stratégie spočíva v tom, že my musíme tie nové pravidlá čo najlepšie využívať. Takmer všetky členské štáty ich už transponovali, ale teraz musia začať fungovať v praxi Máme šesť priorít, ktoré sme si stanovili. Sú to oblasti, kde môžeme robiť spoločne viac. Komisia navrhuje členským štátom partnerstva, aby zadavacie orgány na lokálnej a regionálnej úrovni mohli lepšie využívať nové pravidlá. Takisto pracujeme na podporných nástrojoch, o určité usmernenia a Snažíme sa rozširovať e, osvedčené postupy. No a ešte sa vrátim k niektorým veciam, na ktoré sme boli upozornení. Článok 46. Um, ehm, ako aký počet členských štátov tento článok transponovalo. Tu nemáme ešte jasné výsledky. Dnes ste hovorili, že e, sa príliš veľa e, organizá zameriavajú na nízku cenu a ide to na úkor kvality. My s tým plne súhlasíme. Tu naozaj je čo zlepšovať. A za tým číslom 55 tam sa skrývajú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Niektoré štáty často využívajú kritéria kvality, v iných štátoch v prvom rade je to cena, viac ako 90 kritérií je cena. Čiže to jedno jediné číslo 55 skrýva za sebou ešte veľké nuancy. No a e, ďalšia vec, väčšia účasť malých a stredných podnikov to ste často spomínali. My si uvedomujeme tento problém, teraz robíme aj štúdie, snažíme sa identifikovať, ako by sme mohli podporiť tieto podniky. Nová smernica by mala uľahčiť situáciu, ale zatiaľ nevidíme konkrétne výsledky v číslach. Ďakujem a čakáme na vaše ďalšie otázky. Ďakujem zastupcovi komisie. Ďakujeme za to, že ste reagovali na našich kolegov. A teraz Carlos, Carlos Cuello na záver ešte jedno slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Myslím, že môžeme skonštatovať, že v tomto výbore zavládol široký konsenzus, o, pokiaľ ide o iniciatívu komisie. Všetci vítame Takmer všetci vítame iniciatívu komisie. Sme spokojní s prístupom komisie. Komisia zvolila legislatívne nezáväzné opatrenia. To je lepšie ako iný druh e, opatrení, ale nevylučujeme, že požiadame ešte Európsku komisiu o legislatívnu iniciatívu, ak sa budeme domnievať, že je to potrebné na splnenie našich cieľov. Mnohí kolegovia sa vyjadrili, ale myslím, že e, tu boli dve také hlavné línie pripomienok. Poprvé, verejné obstarávanie nemá byť iba o ekonomickom rozhodnutí, o cene, o je to aj nástroj na boj proti korupcii, na podporu transparentnosti. A po druhé, je potrebné zvýšiť účasť malých a stredných podnikov na tomto procese. My teda budeme naďalej v tomto podporovať komisiu, budeme spolupracovať s komisiou, aby sme e, návrh ešte vylepšili. Teším sa na spoluprácu s tieňovými. Myslím, že v tomto výbore dosiahneme naozaj konsenzus, silnú pozíciu. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi. Tým končíme rozprávu o balíku Eh, pre stratégiu verejného obstarávania. Pani komisárka Maria Gabriel je na ceste, onedlho príde, takže prosím, neodchádzajte. Dear colleagues, please uh, take the seat. We have the great pleasure and honor. Takže prosím, aby ste sa pousádzali. Môžeme, eh, máme tu radosť, že môžeme tu privítať eh, eh, Marie Gabriel. Opäť ste v Európskom parlamente. Ona je komisárka zodpovedná za komunikačné siete, obsah a technológie na toto je stretnutie e, v kontexte štrukturovaného dialogu. že vám odovzdám slovo, tak e, toto e, stretnutie je príležitosť na to, aby sme si pohovorili o dosiahnutom pokroku v legislatívnych aj nelegislatívnych aktivitách a aké máte priority do konca svojho funkčného obdobia. Nech sa páči, máte slovo, pani komisárka. Ďakujem. Pani predsedníčka Anna Maria, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem za to, že ste ma pozvali na tento dialog. Vždy som veľmi rada, keď môžem ísť do výboru IMKO a diskutovať s vami o e, všetkých dôležitých témach, ktoré riešime. Ja s vami chcem pracovať e, v tandeme a počítam s vašou spoluprácou a podporou, aby sme mohli E, finalizovať čo najviac legislatívnych spisov. Tento vnútorný trh e, je našou srdcovou záležitosťou a chceme ho e, ukončiť do roku 2018, tak ako si želali hlavy štátov a vlád. Pripomínam, že digitálny svet je svetom príležitosti pre občanov, spotrebiteľov a podniky. A digitálny priestor sa vyvíja extrémne rýchlo a my musíme sledovať ten, tú, túto veľkú rýchlosť. Nám už ostáva len niekoľko mesiacov na to, aby sme do e, činov premietli záväzky, ktoré sme prevzali, pokiaľ ide o ukončenie digitálneho trhu. Už sme urobili dôležité kroky, ja to vždy opakujem. Je to aj vďaka Európskemu parlamentu. Dohoda o roamingu, prenositeľnosť údajov, geoblocking, tu je medzi nami aj spravodajca. Toto sú e, príklady obrovských mílnikov na tej ceste k finalizácii digitálneho trhu. No ale napriek všetkému nás ešte čaká práca. Musíme čo najrychlejšie schváliť e, návrhy, ktoré sú ešte neukončené, ktoré sú na stole, aby sme splnili ciele, e, ktoré máme v legislatívnych prioritách EÚ. Dovolte na úvod, hovori, aby som povedala niečo o návrhu nariadenia o voľnom pohybe údajov. Sú to údaje, ktoré nie sú osobné. Vy, pani predsednička, ste spravodajkyňa. Ehm, je to spoločná priorita, naša aj vaša, a ja teda podporujem to, aby sme počas bulharského predsedníctva začali rokovania. A gratulujem vám ehm, k tej rýchlosti, ako pracujete. Je to príkladná rýchlosť práce. Inovácie na základe údajov prispievajú zásadným spôsobom k hospodárskému rastu. E, je to faktor, ktorý môže podnietiť naozaj konkurencieschopnosť EÚ na svetovom trhu. No a je veľmi dôležité si zachovať tieto prvky, ktoré sú teraz v návrhu. Musia tam pretrvať počas rokovaní zásadný princíp voľného obehu údajov, ktoré nie sú osobné údaje, ehm, výnimka pre ehm, verejnú bezpečnosť a prenositeľnosť údajov. Či už ide o e, verejné alebo súkromné údaje, tie údaje musia mať možnosť e, sa pohybovať medzi štátmi a byť využívané na území iného členského štátu. Každá výnimka musí byť primeraná, zacielená, dobre obhájená, odôvodnená. No a na záver máme tu všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré bude nedotknuté týmto návrhom. Pre nás je veľmi dôležité urobiť pokrok v tejto oblasti. Potom tu máme ďalší dôležitý spis, kybernetická bezpečnosť. Návrh zákona z dielne komisie e, predpokladá silnejší mandát agentúry ENISA a takisto certifikáciu na úrovni EÚ. A toto vytvorí solidnú Európsku úniu, ktorá bude schopná čeliť výzvam a takisto bude e, schopná poskytovať výhody digitálnej spoločnosti. Chceme v týchto rokovaniach takisto pokračovať e, rýchlo. Chceme legislatívu ešte pred koncom volebného obdobia tohto parlamentu. Ďakujem za to, že ste zverejnili návrh stanoviska o e, rámci pre európsku certifikáciu. Tento návrh e, zachováva ducha, e, ktorý si želala komisia. Máme tu spoločný zdieľaný cieľ. Chceme vybudovať Európsku úniu, ktorá bude odolná e, voči týmto novým hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Sú tam návrhy, ktoré chcú posilniť účasť viacerých aktérov v fáze vývoja systému certifikácie to si želáme aj my. My chceme, aby tento proces bol transparentný, inkluzívny, aby sa robili konzultácie, e, ktoré bude e, viesť agentúra ENISA. Činnosti sledovania ale nebudú patriť do nových úloh ENISI. My navrhujeme, aby vnútroštátne orgány boli zodpovedné za dohľad nad činnosťou hodnotiacich orgánov a aby robili dohľad nad e, certifikátmi. A takisto ďalšia vec, kde chceme urobiť e, pokrok, nariadenie o e, prenose rádiového a televízneho vysielania. Modernizácia pravidiel v tejto oblasti, prenos kreatívneho obsahu a prístup k obsahu, to je niečo dôležité, čo potrebujú autory, ale aj e, médiá, vysielacie spoločnosti, ale aj občania, aby sa mohla využívať naozaj nová technológia. Komisia chce konštruktívne pracovať spoločne s parlamentom a s radou a chceme otvoriť dialog o smernici e, na jar a chceme čo najrýchlejšiu politickú dohodu, pokiaľ ide o nariadenie SATCAP. No a ďalším cieľom je posilniť e, vyjednávaciu silu e, sektoru e, tlače a mediálneho sektora. A takisto si želáme, aby sme mali spolahlivé informácie. Pre demokratickú spoločnosť sú pravdivé informácie veľmi dôležité. Rozširuje sa fenomén fake news, nesprávne, nepravdivé informácie, dezinformácie, ktoré sa na internete a na rôznych médiách veľmi rýchlo rozširujú. Uznesenie Európskeho parlamentu žiada od nás, aby sme konali proti dezinformáciám na internete a pripravili sme preto integrovaný prístup, eh, kde sme rozpracovali rôzne typy falošných informácií a v apríli tohto roka to chceme predstaviť parlamentu a rade. Iniciatíva komisie e, chce pripraviť spoločný prístup k tomuto problému a chceme nájsť efektívne nápravné prostriedky a chceme spoločne vytvoriť operatívny systém, ale aj systém autoregulácie pre hlavných hráčov na tomto trhu. Takisto sa chceme zamerať na boj proti nelegálnemu obsahu tu chcem ale upozorniť na to, že odlišujeme, rozlišujeme. Fake news nie je to isté ako nelegálny obsah. Takisto sa bojíme potenciálnej právnej fragmentácie, keď členské štáty budú príjmať odlišné národné iniciatívy. My chceme spoločné riešenia na úrovni EÚ. Mali by sme mať odvahu na to, aby sme príjmali takéto spoločné uh, iniciatívy E, nechceme už ten prístup laissez-faire, nechceme byť hračkou v rukách mm, iných veľmocí mimo EÚ. Nemáme samozrejme ministerstvo pravdy, ale musíme nájsť tú rovnováhu. Je to, je to ťažké, ale spoločne s radou a s parlamentom som presvedčená, budeme schopní nájsť túto rovnováhu. Koncom tohto mesiaca komisia zverejní odporúčanie ktoré sa bude týkať uh, už predchádzajúceho oznámenia z septembra minulého roka. Budeme sa tam venovať hlavne téme terorizmus. No a potom uh, Platform to Businesses. V apríli roku 2018 komisia zverejní obrovský balík uh, s rôznymi opatreniami, ktoré budú bojovať proti nekalým obchodným postupom vo vzťahoch medzi podnikmi, ktoré predávajú tovary a služby cez platformy na internete a e, operátormi e, týchto platformiem chceme podporiť inovácie na území únie. Ďalej ešte ďalšia téma, e, umelá inteligencia. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste otvorili diskusiu v parlamente o um, o osvete v oblasti algoritmov. Chceme s vami spolupracovať a súhlasíme s týmto projektom parlamentu, aby sa rozširovala osveta v tejto oblasti. Musíme sa zamyslieť nad našimi strednodobými politikami a budeme sa snažiť e, identifikovať, e, aké verejné intervencie by sa dali e, robiť Chceme sa opierať o vedecké, kvalitné vedecké údaje pritom a chceme, aby sa viedol dobrý dialog o našich hodnotách a sociálnych hodnotách. No a v tom jarnom košíku máme ešte jeden dôležitý sektor a to je zdravie, veľmi dôležité pre občanov. Ehm, zdravotníctvo čaká digitálna transformácia a to sa opiera o zber údajov o zdraví Teraz pracujeme na oznámení o tejto téme. A my chceme teraz občanom poskytnúť cezhraničný prístup k svojim vlastným zdravotníckým údajom. Oni budú tí, ktorí budú riadiť e, svoje vlastné zdravie takýmto spôsobom a to by sa malo prejaviť v tom, že sa zvýši všeobecná úroveň zdravia. Máme pred sebou veľa práce, ale som si istá, som presvedčená, že dosiahneme kvalitné výsledky a to všetko bude v prospech občanov aj spotrebiteľov. Ďakujem. Veľmi srdečne vám ďakujem a opakujem, že je to náš osobný záväzok pracovať na digitálnej stratégii a na digitálnom vnútornom trhu. Andreas Schwab za EPP ako spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem, pani komisárka, pani predsednička. S veľkou radosťou sme si e, vypočuli všetky vaše návrhy a pripomienky a nás zaujíma najmä to, čo príde v apríli. sa že e, toto je dôležitá téma a regulácia platformiem je veľmi dôležitou témou aj pre tento výbor a môžem vám potvrdiť, že sa e, sústreďujeme na túto tému a skutočne e, Európsky parlament chce dotiahnuť túto tému do, do finálneho stavu ešte pred ukončením funkčného obdobia Free Flow of Data, Cyber Security Security Act, pani Koraca Bild a pán Dante a potom e, geoblogging, e, to, na tom pracovala kolegyňa Turn, takže veríme, že toto dotiahneme počas tejto, tohto funkčného obdobia. Čo sa týka tý, tej regulácie platformiem, je dôležité, aby aj samotní spotrebitelia zohrávali dôležitú úlohu v tomto návrhu, veď ide o reguláciu v, v vnútorného digitálneho trhu. Skut skutočne pri mnohých platformách, ktoré používajú spotrebitelia, e, také, e, e, také Eh, eh, prvky a obmedzenia, ktoré, ktoré filtrujú ponuku, filtrujú obsah. Preto musíme dbať o to, aby tá rozmanitosť myšlienok na tom digitálnom vnútornom trhu, aby to nebolo okliešťované oligopolistickou štruktúrou aby skutočne tie dobré myšlienky e, e, mali svoje miesto, sa dostali na svetlo, tak povediec, na tom vnútornom digitálnom trhu. E, Nie len EPP, ale určite celý výbor pre vnútorný trh urobí všetko preto, aby sme tento návrh dotiahli do konca funkčného obdobia a teda apríl je pre nás dôležitý milník. Ďakujem. To bol Andreas, teraz eh, Nikola Dante za SAD. Ďakujem, pani komisárka. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme za všetku aktivitu, robíte, ktorú robíte. Nie je to len formálne poďakovanie. My naozaj vidíme, že ste veľmi činná a e, vidíme veľmi veľa iniciatív. Ja sa chcem teraz sústrediť na niekoľko tém. Poprvé, kybernetická bezpečnosť. Tu nájdete vždy spojencov v Európskom parlamente, keď chcete riešiť túto problematiku. Problémy sa nachádzajú niekde inde, na úrovni rady, pretože mnohé štáty nechcú skutočne paneurópsky systém obrany pred kybernetickými útokmi. A ja sa vás teda chcem spýtať, aké opatrenia chce zaviesť komisia, na to, aby sme vytvorili skutočný celoeurópsky systém. E, chceme, aby komisia mohla kontrolovať e, jednotlivé štáty, pokiaľ ide o udelovanie certifikátov. E, bol tu veľký problém so systémami v automobiloch. Boli tam, bola tam znížená úroveň kontrol, keď sa mohlo homologizovať v hociakej krajine. A k tomuto nesmie už v budúcnosti dôjsť. Ak v jednom bode nastane zlyhanie, tak potom to pocitia všetky štáty, ktoré budú súčasťou siete. My pracujeme na tejto téme a budeme neustále predkladať naše pripomienky a rátajte s tým, že Európsky parlament je tu váš silný spojenec. Pokiaľ ide o fake news, ja si myslím, že toto ohrozuje naozaj demokratický systém. Ehm, fake news majú veľ, veľmi odlišný charakter, ehm, ale ten pôvod a orientácia ehm, je vždycky rovnaká bojovať proti demokratickým inštitúciám EÚ. A preto toto je vec, ktorá na ktorú musia e, reagovať jednoznačne členské štáty, ale aj my. My musíme jednoducho zvýšiť bezpečnosť tej demokracie e, v inštitúciách EÚ. My čakáme na vaše oznámenie, ale myslíme si, že možno aj legislatívne opatrenia by boli dobré. Jednoznačne tu musíme konať rozhodne e, toto bude teda dôležité v najbližších mesiacoch. Pokiaľ ide o platformy, ja súhlasím plne s kolegom Švábom. Aj my čakáme netrpezlivo na návrh. Koncom apríla bude už naozaj najvyšší čas a my sa budeme snažiť zo všetkých síl, aby sme vedeli primerane zareagovať na váš návrh ešte v rámci tohto volebného obdobia. No a na záver ešte jedna pripomienka. Pat, platí to, alebo patrí to vám aj komisárovi Moskovicimu, e, takzvaná WebTex. E, Európska únia už musí konečne začať riešiť e, vážne túto tému. Nemôžeme čakať, kým všetky členské štáty OECD sa dohodnú. Sú tu internetoví giganti, tieto spoločnosti, samozrejme prispievajú k rozvoju, ale musia platiť primerané dane porovnateľné s inými e, podnikmi v EU. Ďakujem. Ďakujem Nikola Dante a teraz sa vyjadri za SAD Maria Grappini. We are taking care of repairing the... No, opravíme ten mikrofon, takže nech sa páči. Eh. Merci, madame comisar. Mulțumesc frumos. Uh... Ďakujem pekne. Je mi potešením podielať sa na eh, tejto diskusie. Chcem vám zaželať veľa úspechov veď e, vaša domovská krajina teraz predseda e, rade. Vy ste hovorili o dôležitých iniciatívach, ktoré tie chcete dotiahnuť podľa, počas našeho a vašeho funkčného obdobia. Ja som tieňová spravodajkynia pre oblasť počítačovej bezpečnosti, kyberbezpečnosti. Včera sme mali zasadnutie s tieňovými spravodajcami a 27. budúci týždeň máme ďalšie stretnutie Chceme rozhodne podporiť tento návrh stanoviska. Všetci e, vieme, že kyberútoky e, sa stupňujú rozsahu aj počtom a e, my vás plne podporujeme aj tieňový spravdajca. Tá druhá téma, o ktorej chcem hovoriť, je fake news, teda zavádzajúce správy a nelegálny obsah ja chcem sa k tomu postaviť veľmi realisticky. Nie som si istá, či sa vám podarí nájsť riešenie. Ide totiž o veľmi eh, prekernú záležitosť. Na jednej strane chceme zachovať, rešpektovať slobodu prejavu ale ja keď som hovorila ľuďom, že máme uznesenie o zavadzajúcich správach fake news, tak e, posluchači, e, teda občania sa ma opýtali, ako dokážete zistiť e, zdroj a korenie tých fake news, ale aj špecialisti sú toho názoru, že veľmi ťažko sa zistí pôvod, zdroj týchto fake news. Áno, samozrejme tieto zavadzajúce správy, informácie, fake news majú až deštruktívny účinok na subjekty, či e, firmy, či rodiny ovplyvňujú verejnú mienku. E, a rozduchávajú vyššiu, vyššiu mieru e, euroskepticizmu. 7. marca E, e, e, je pripravené oznámenie, oznám, oznámenie pre ženy podnikateľky, pretože vieme, že 7. marec je deň žien, Medzinárodný deň žien a vy teda máte pre nich špecifické oznámenie. Tá firemná platforma je veľmi dôležitá. Vieme, že chceme podporovať cezhraničný predaj, predaj v online režime, ale tam je veľa problémov. Chceme konať v prospech zabezpečenia istoty pre spotrebovateľa. Pani Riakoncari za SAD. Arvoisa komisári, erittäin mielenkiintoisesta eh, toimintaohjelmasta, mutta joka... Ďakujem za vašu prezentáciu. Hovorili ste o, o programoch. Chcem sa zamerať na e, dve témy. A je to e, a je to B2B. E, znie to znie síce ako roková skupina a to sú vlastne medziodberateľské vzťahy. A, a toto, toto malo byť už hotové v februári, ale nebo, nie je to hotové, čo spôsobilo to meškanie. Verím, že parlamentu, parlament bude mať priestor na to, aby z domu mohol venovať pozornosť. Viete, dnes je to tak, že tie veľké digitálne distribučné platformy, využívajú svoju váhu, svoju silu na trhu a z toho benefitujú. Jednoducho presúvajú e, zodpovednosť na tých malých hráčov Google, Amazon e, presúvajú zodpovednosť na malé, stredne veľké podniky, čo sa týka zmluvných strán vzťahov a majú aj veľmi komplikované interné pravidla. Jednoducho je to veľmi neprehledné pre spotrebiteľa. Nie je jasné, kto je za čo zodpovedný v rámci toho celého reťazca. Aj poskytovateľia obsahu tiež majú v tom veľa nejasností, e, nie je pre nich jasné, čo je úlohou tej platformy z hľadiska toho zmluvného vzťahu, z hľadiska zodpovednosti. E, e, skutočne proti, proti argument je často je sloboda uzatvárania zmluvné vzťahy. Amazon, Google ne, nevyrokováva nič s e, európskymi orgánmi. Jednoducho oni diktujú a ich, obchodná, ich, obchodná, ich obchodný postulát je e, buď chceš e, u nás ponúkať tovar alebo služby, alebo nechceš. Rozhodni sa. Po druhé, a je to vlastne otázka tento výbor sa už e, e, často e, zaoberal problémom algoritmov, zabezpečiť dostatočnú mieru informovanosti o algoritmoch. My sme hovorili do obeda o verejnom zaobstarávaní a všetci vedia, že v rámci verejného obstarávania diktuje cena. Mali by byť nejaké algoritmy, ktoré by e, vlastne e, tie podmienky súťaže verejného obstarávania e, nejako zmiešali. Parlament navrhol pilotný projekt o algoritmoch, určite o ňom viete. Takže mohli by ste nám snáď povedať trošku viac o tom posúdení vplyvov, ktorý sa realizoval v tejto oblasti. A takisto, keby ste nám mohli, nás mohli informovať, kedy ten návrh týkajúci sa platformiem by e, e mohol byť predmetom diskusie. Skutočne zaoberáme sa e, veľmi dôležitými témami. Ešte bude druhé kolo otázok. Teraz e, v rámci toho prvého kola dáme priestor na odpoveď. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za prvé kolo otázok. Ďakujem za to, že ste ma tak povzbudili. Budeme sa snažiť finalizovať túto prácu a mňa veľmi povzbudzuje, keď uh, vidím, že zdieľate tento cieľ do konca mandátu ukončiť iniciatívy. Pokiaľ ide o otázku platformiem, mm, to bude naďalej centrálna otázka, to nie, bez pochyby. Z nášho pohľadu je veľmi dôležité zohľadňovať dopadové štúdie. To je nevyhnutné a preto opakujem, že nie sme v sklze. Nám ste dali indikatívny kalendár do konca roka 2017, ale my sme veľmi dôkladne zohľadňovali dopadové štúdie. Keď hovoríme napríklad o B2B, toto už zaznelo, musíme dávať pozor na to, aby keď navrhujeme e, pravidlá pre veľké subjekty, aby sme nevytvorili neznesiteľnú záťaž e, pre menších hráčov, aby sme e, nezabránili ich rozvoju, inováciám. Takže naozaj musíme chrániť aj malé platformy. Ja mám veľké, veľkú vieru, že prídu európsky šampióni, šampióni dnes máme iba 4 platformiem, ale bude to viac. Musíme vytvoriť také podmienky, aby mohli aj európske platformy rásť. No a ďalšia vec, my pracujeme na Európskom monitorovacom centre pre platformy. E, teda monitorovacie centrum, ktoré prinesie naozaj mm, výsledky, ktoré zasiahne, keď napríklad budú nekalé obchodné postupy, e, keď jednoducho sa nebudú rešpektovať naše pravidlá na trhu. Musíme mať nejaký spôsob, ako e, rýchlo spolupracovať a potom prijať rozhodnutia. Na tom budeme ale pracovať spoločne s parlamentom. Nesmieme blokovať inovácie. To ešte raz zdôrazňujem. Pokiaľ ide, pán Dante, o kybernetickú bezpečnosť, áno, máte pravdu. Musíme dať pozor na to, aby mechanizmus, európsky mechanizmus koordinácie pri rozsiahlých útokoch, tzv. blueprint, aby tento mechanizmus teraz začal fungovať, a to je na členských štátoch a na inštitúciách. Mali sme útok WannaCry pred, približne pred rokom a toto sa nesmie zopakovať. Musíme sa tomu vyhnúť spoločne s členskými štátmi. Je tu ale jeden praktický problém. Všetci žiadajú o mechanizmus koordinácie, ale ako chceme vytvoriť, musíme dodržiavať smernicu NIS. To je naša najdôležitejšia legislatíva v tejto oblasti. A tam sa hovorí, že centra naliehavej reakcie musia byť otvorené 24 hodín denne, 7 7 dní v týždni a toto mnohé členské štáty ešte nemajú. Ja stále pamätám na tento aspekt, ale musím neustále o tom komunikovať s členskými štátmi. Máte pravdu, dnes už nesmieme strácať čas, musíme to riešiť bezodkladne. A ďalšia otázka, e, možnosť kontroly certifikácie. To je veľmi citlivá a delikátna otázka. V našom návrhu sme certifikáciu opreli o dobrovoľný základ. My sme teda nechali otvorené dvere, prípadne aj povinným opatreniam v oblasti certifikácie, ale teraz čakáme na sektor a na členské štáty, aby oni rozhodli, aké certifikáty by mali byť povinné. Až keď budeme vedieť, čo vlastne chceme kontrolovať, tak potom môžeme sa zamyslieť nad e, povinným charakterom. E, v, smer, v nariadení potom je napísané, že máme agentúru ENISA a tá musí dbať na to, aby od začiatku všetky zainteresované strany boli konzultované a potom musíme ale pozerať sa na to aj, ako sa to bude implementovať v koordinácii s vami samozrejme. Agentúra ENISA bude túto činnosť vykonávať nie každé dva roky, ale každý rok s členskými štátmi bude simulovať útok a bude hľadať zraniteľné miesta. Toto je e, možná cesta, e, ktorou by sme mohli ísť, aby sme rýchlejšie identifikovali, aké sú potreby. Ja túto otázku neustále sledujem, um, pokračujem v tom, ale zdôrazňujem, je to veľmi citlivá vec. Musíme pokračovať v dialogu s členskými štátmi, aby sme konečne odstránili nedorozumenia, ktoré ešte pretrvávajú. My navrhujeme tú certifikáciu, ale my ňou nechceme zrušiť národné certifikáty. Chceme iba vytvoriť možnosť európskej certifikácie, ktorá by sa opierala aj o medzinárodné normy, a táto certifikácia ukáže občanom, že je možné si overiť úroveň bezpečnosti kupovaných produktov a takisto sektoru chceme ukázať, že sa snažíme znížiť administratívne bremeno aj finančnú cenu. Keby sme teda mali certifikáty pre celé územie EÚ, tak by to uľahčilo situáciu. Máme údaje o tom, a aké odlišné ceny certifikátov máme v členských štátov. Môže to byť 150 eur aj 400 tisíc eur Takže naozaj sú tu obrovské rozdiely v rámci EÚ. Som presvedčená, že musíme propagovať túto myšlienku neustále a musíme o tom intenzívne hovoriť s členskými štátmi, aby to pochopili a musíme takisto aj sa snažiť rozptýľovať určité predsudky. No a pokiaľ ide o fake news, eh, Nemali sme ešte možnosť o tom toľko diskutovať. Je to téma, ktorej sa teraz veľa e, venujem. Dnes ráno som bola v parlamente na e, medziskupine pre digitálne záležitosti. Bola som takisto na strategickej skupine s členskými štátmi. No a aký je súčasný stav? 13. novembra sme zahájili verejnú konzultáciu. Lehota beží do 23. februára, čiže do piatku Musíme teraz dať pozor na to, aby v tej verejnej konzultácii eh, sa hovorilo o otázkach, eh, ktoré sa dotýkajú občanov, ale aj o odborných, expertných otázkach. Druhá otázka. Ohlásila som vytvorenie expertnej skupiny na eh, vysokej úrovni. Dostali sme za mesiac 350 uchádzačov 39 sme vybrali, druhé zasadnutie bolo 7. februára a tretie zasadnutie bude v piatok 23. februára. Ja sa na tejto skupine osobne zúčastňujem. V tejto expertnej skupine pracujeme na tom, aby sme um, vlastne vytvorili najskôr niekoľko podskupín Chcem, aby táto práca bola veľmi inkluzívna, aby všetci boli zapojení. No a máme tam skupinu, ktorá pracuje na definícii. Uistujem vás, že tam prebiehajú tie najhlučnejšie debaty, to je veľká výzva táto práca. Potom máme ďalšiu skupinu pre sociálne médiá a platformy, potom máme skupinu pre printovú tlač a vysielateľov, potom je tam skupina e, a sú tam zastúpené e, občianská spoločnosť, akademici aj novinári. Táto skupina e, kvalitne, intenzívne pracuje a niekedy je prekvapujúce, ako napríklad na seba narážajú platformy a printová tlač. Správa príde 15. marca, správa bude verejná a potom príde 25. apríla oznámenie komisie. Samozrejme, počítam s tým, že parlament bude diskutovať o tejto správe. No a správa skúma tri veci. Definíciu, potom identifikácia osvedčených postupov, rôzne obavy, ktoré existujú v tejto oblasti. A potom tretia dôležitá zložka sú možné spoločné opatrenia, ktoré môžeme prijať. Musíme mať odvahu na to, aby sme si naozaj povedali, že chceme spoločný európsky prístup. E, falošné zavadzajúce správy aj kybernetické útoky nepoznajú hranice štátov. No a ešte poviem, aké štyri zásady vedú našu prácu. Inkluzívnosť, transparentnosť, potrebujeme vedieť viac napríklad aj o finančných tokoch, ktoré toto všetko generuje. Ďalšia vec, dôveryhodnosť informácií. Potrebujeme pravdivé informácie, môžeme robiť fact-checking, ale občania a spotrebitelia potrebujú mať svoje vlastné nástroje na to, aby zistili, aký je zdroj informácie. Ďalšia vec, diverzia informácií, odliš- e, rozmanitosť informácií. No a opäť tá inkluzívnosť musíme pracovať na tom všetci spoločne. Prídu aj výsledky Eurobarometra, kde uvidíme, e, čo najviac tohto trápi občanov. No a pokiaľ ide o zavádzajúce informácie, môžem hovoriť e, o tom s expertami, ale tu je najdôležitejšie, že informácie musia byť nové a konkrétne. Potrebujeme veľmi rýchle opatrenia, krátkodobé opatrenia, ktoré začnú účinkovať okamžite a potom dlhodobé opatrenia. E, takzvaná mediálna gramotnosť e, je tu potrebná, ale to je dlhodobý cieľ. To príde až za dlho. Ale my e, v medzičase potrebujeme ešte rýchle krátkodobé opatrenia, ktoré Samozrejme, oni sa nezaslúžia o to, že zmizne tento fenomén, ale môžeme ho rozriediť. Môžeme intenzitu tohto fenoménu rozriediť, oslabiť tým, že poskytneme kvalitné informácie a teda alternatívu k tým falošným informáciám. No a zdaňovanie digitálnych spoločností. Áno, niekoľko týždňov uh, už spolupracujem s pánom Moskovisím. Pre mňa a pre môj kabinet je to naozaj veľká radosť. A v marci E, príde náš návrh. Áno, my vieme, v čom spočíva problém. Musíme identifikovať to miesto, kde sa vytvára ekonomická hodnota. Vďaka novým technológiám máme už ale dosť e, podkladových údajov, aby sme mohli sa trošku posunúť v tejto práci. Nestrácame to zo zreteľa a rozhodnutie príde už o chvíľu. Už to nebude dlho trvať. No a ešte posledná vec k algoritmom. Ďakujem Európskemu parlamentu za to, že pripravil pilotný projekt. Pilotný projekt pokračuje mm, až do roku 2018. My, aby sme mohli navrhnúť algoritmy, tak ich musíme poznať a my nedo, nepoznáme dostatočne dobre algoritmy. Preto táto práca ešte bude pokračovať a ja budem priebežne informovať parlament o tom, aké sa robia pokroky. To je všetko z mojej strany. Počula som ešte slovo ženy v nových technológiách. O, áno, toto je téma, ktorá je veľmi blízka môjmu srdcu a onedlho budeme mať aj stratégiu na posilnenie miesta žien v kontexte nových technológií. Posledné údaje máme z roka 2013 a výsledky sú dosť negatívne. Nevidíme tu e, tendenciu nárastu, skôr je tu pokles a potrebujeme teda lepšie zacielené opatrenia. Moja posledná iniciatíva, o ktorej budem hovoriť, e, príde budúci týždeň. No Women, No Panel e, je názov. Ja už som videla veľakrát situácie, keď som bola na tribúne v nejakom paneli expertov jedinou rečničkou, všetci ostatní boli muži a teraz to musíme začať riešiť a musíme povedať organizátorom, že, že jednoducho musia zohľadňovať ženy, ide o expertízu. Samozrejme, musí sa odbornosť uprednostňovať, ale ja každý týždeň stretávam vynikajúce ženy o odborníčky, takže určite by mali byť zastúpené v paneloch rečníkov. Ďakujem, pani komisárka, to bolo veľmi jasné. O, odpovedali ste na mnohé dôležité otázky občanov a takisto sa veľmi pekne chcem poďakovať za túto kampaň No Women, No Panel. A teraz môžeme pokračovať. Morten Lokegaard dostane slovo za ALDE. Thank you, Ďakujem, ďakujem pani komisárke za to, že prišla medzi nás. Prepašte, som prišiel trochu neskôr, takže možno sa budete opakovať, až budete odpovedať na moju otázku. Ale chcem vám opäť poďakovať za to, že to tak vážne. Vieme obaja zo skúseností, že falošné správy sú veľkým problémom a v mene skupiny ALDE chceme povedať, že už máme teda riadny politický dokument, ktorý už existuje nejakú dobu a sme veľmi aktívni v tejto veci a som vám ďačný za to, že ste taktiež veľmi aktívna. Hovorili ste o rôznych iniciatívach. Expertná skupina odvádza skvelú prácu. Moja jediná otázka by bola taká, že teraz, keď sa hovorí o veľkých platformách, nebudeme opakovať, čo podali predrečníci, plne podporujeme, ale jedna zo skupín hovorila o tradičných médiách, o tlači, o vysielateľoch. Toto je taktiež súčasťou nášho politického dokumentu. Mohli by ste nám možno vysvetliť, čo presne sa chystá, čo si o tom myslíte vy, lebo taktiež musíme podporovať tradičné médiá, musíme vytvárať alebo vytvoriť nejaké nástroje. Ja som z Dánska, my tam máme obavy ohľadom verejných služieb alebo verejnoprávnych médií myslím si, že verejnoprávne médiá môžu poskytnúť odpoveď na niektoré výzvy, takže pokiaľ by si takto mohli vyjadriť. Ďakujem, Morten. A teraz eh, Rúza Thun Hohenstein. Ďakujem, pani komisárka. Drahá Maria, ďakujem za to, že si prišla medzi nás. Ja mám dojem, že ty veľmi usilovne pracuješ na všetkých témach a teraz sa sústredíš na fake news a e, ja sa domnievam, že táto téma dominuje e, verejnej diskusii, pretože vlastne e, začína dominovať politike v Európe, ako povedal Nikola Danti. Väčšina fake news e, ide proti Európe, proti nášmu spoločenstvu a to je dôvod, aby sme túto vec brali extrémne vážne. E, som rada, že komisia má expertov a že príde 15. marca e, správa. Máme aj u nás pracovnú skupinu pre jednotný digitálny trh a 19. marca popoludní budeme mať stretnutie. Možno by mohla prísť pani komisárka, pretože sú to veľmi zaujímavé zasadnutia praktické s, s prezentáciami. Ďakujem za to, že ste spomenuli aj geoblocking. Tento dokument sme podpísali s radou vo februári a Ako vieme, komisia aj parlament chceli do tohto spisu zaradiť aj obsah, ktorý nie je audiovizuálny, ale e, rada to neakceptovala, ale príde revízia o dva roky. A ja teda chcem požiadať aby ste e, veľmi pozorne sledovali, čo sa s tým deje, aby sme o dva roky mohli urobiť naozaj dobré prepracovanie. Bude to veľmi ťažká práca a som presvedčená, že sa musíme začať okamžite pripravovať. Bude to e, komplikované, ale aj veľmi e, dôležité a občania to, na to čakajú. Now I will speak on... Ďakujeme, Ruša. Teraz bude hovoriť sama za seba. Predovšetkým vám chcem poďakovať za vašu podporu, keďže som spravodajkyňou voľného toku e, údajne osobného charakteru. Sme veľmi spokojní s našou pracou s komisiou. Včera bola prvá schôdza tebých spravodajcov, budúci týždeň budem prezentovať správu a máme široký konsenzus našej strany, takže to pôjde stať rýchlo. Už sme taktiež neformálne sa stretli s bulharským predsedníctvom a ja mám v úmysle začať ešte pred letom s nimi rokovať. Hovorili ste o tom, že by sa mal rešpektovať re, princíp primeranosti a taktiež obmedziť výnimky, taktiež etický kódex, čo týka prenosnosti a taktiež na nariadenie GDPR, voľný tok údajov, toto sa doplňa s e, nariadením GDPR, nariadením Ušovice o ochrane údajov. Musíme zaručiť, že nariadenie bude dobre implementovateľné, jasné a prehľadné. Chcem sa ešte vyjadriť k prebiehajúcemu triológu. Už viete, aké mám obavy v súvislosti s nariadením o elektronickom, eh, o súkromí na elektronických platformách. Viete, že ten text, o ktorom hlasuje parlament, nie je príliš vyvážený, čo sa týka ochrany údajov. Na tom sa zhodneme, ale je tam nevyrovnanosť, čo týka inovácie, startupov, digitálneho technologického pokroku. A tam si robím veľké obavy, že ten prísny právny rámec ohľadom explicitného súhlasu, ďalej obmedzenie cookies a tak ďalej, nejasná konzistentnosť zariadením GDPR a tak ďalej. Viete presne, čo chcem asi povedať. Takže myslím si, toto bude mať veľmi negatívny dopad, pokiaľ ten text zostane v takejto podobe. Bude to mať negatívny dopad na digitálne hospodárstvo, digitálny jednotný trh a Dúfam, že zasiahnete a nastolíte rovnováhu do tohto extrémne dôležitého nariadenia je dôležité pre konkurencieschopnosť Európy do budúcnosti. Taktiež ste hovorili o nelegálnom obsahu. Ja skutočne som zaangažovaná, čo sa týka ochrany detí online. Veľmi sme na tom pracovali aj spolu. Teraz prebieha trialóg ohľadom audio, o smernici o audiovizuálnych službách. Návrh bol predložený, proces prebieha. Sú tam dve veci, ktoré ma znepokojujú. Predložili sme eh, pozmeňujúce návrhy za, za skupinu, pracovnú skupinu pre ochranu eh, práv detí, týka sa to násilia na deťoch a taktiež tam hovoríme o zraniteľných spotrebiteľov. My sme výbor pre vnútorný trh a spotrebiteľov, alebo ochranu spotrebiteľa. Takže Využíva sa tu taktiež intruzívny marketing v prípade produktov, ktoré majú napríklad vysoký obsah cukru alebo tuku. Aj vo veľmi exponovanom čase, keď sa veľa ľudí pozerá napríklad na televíziu, taktiež e, na Netflix a tak ďalej, mňa by zaujímalo, ako zasiahnete v tomto bode, ktorý je taký dôležitý pre spotrebiteľa. A teraz ostávate slovo. Ďakujem. Pani predsedníčka ďakujem pán lkkegaard Ďakujem za to, že ma podporujete v práci na tému fake news. A pokiaľ ide o tradičné médiá, áno, právom eh, nastolujete túto otázku. Máme tu legislatívne a nelegislatívne iniciatívy, ale vstupujú tu aj členské štáty, majú tu dôležitú úlohu, pretože toto je zdieľaná právomoc, e, takže aj štáty tu musia hrať svoju úlohu. Pokiaľ ide o legislatívne iniciatívy, ako viete, teraz sa diskutuje o dôležitých spisoch. Článok o 11 práva vydavateľov a autorské práva. My sa snažíme čo najlepšie zohľadňovať novú realitu digitálneho sveta. Potom sú tu nelegislatívne iniciatívy. Tri pilotné projekty, ktoré vedie parlament rozpočet bol 2,2 milióny eur, ak sa dobre spomínam, a ide o podporu e, investigatívnej e, žurnalistiky, kvalitnej novinárskej práce, výmena dobrých postupov. Existujú školy pre novinárov, kde jednoducho to vzdelanie nie je vhodné, nie je prispôsobené novým technológiám. A takisto musíme podporovať tých novinárov, ktorí používajú menšinové jazyky. Toto podľa mňa sú tie najdôležitejšie veci eh, na expertnej skupine na vysokej úrovni. Toto neustále berieme do úvahy. Ja som takisto sa zúčastnila na diskusii medzi tradičnými médiami a, a platformami a tam vidíme na prvý pohľad, že už veľké napätie vytvára aj len ten fakt, že o, tieto dva sektory sú regulované veľmi odlišným spôsobom. Máme tu zdieľanú zodpovednosť, ak pripomínam, a takisto musíme podporovať kvalitnú novinárskú prácu. Pani Tun, máte pravdu. Nesmieme stratiť ten politický rozmer. Preto hovorím o európskom prístupe. Dnes tie zavadzajúce správy nás, e, na nás útočia e, zo všetkých strán a napadajú našu politiku a spoločnosť. To nie, tu nejde iba o click clickbites, ale jednoducho o útok na hodnoty. Ja si overím v mojom programe pracovnom, či bude možné prísť 19. marca a pokiaľ ide o e, zverejňovanie správ, ja som stále k dispozícii. E, kedykoľvek prídem, lebo pre mňa názor parlamentu je veľmi významný. Geoblocking. Áno, máte pravdu a nestrácam to zo zreteľa. Viem, že rokovania boli komplikované, viem, čo to stálo jednotlivé strany a preto tá revízia bude musieť byť urobená v dobrých podmienkach a musí byť skutočne hodnotná pre občana. Veľkou, veľkým plusom vašej správy je to, že to po, poskytuje niečo konkrétne občanovi, e, ten spoločný digitálny trh. Všetci si uvedomujeme, že je veľmi dôležitý, ale potrebujeme už niečo konkrétne. Pani spravodajkyňa, voľný pohyb eh, údajov, ktoré nie sú osobnými údajmi. Mm, ďakujem za vašu prácu, je veľmi kvalitná a je to aj veľmi povzbudivá správa pre nás. Vy ste povedali, že máme tu GDPR, voľný pohyb osobných údajov a preto musíme teraz konečne uvoľniť tento potenciál pre naše podniky, pre naše startupy. Musia sa stať eh, šampiónmi a elektronické súkromie. Áno, musíme sa vyhnúť nerovnováhe. Máte pravdu. Ďakujem parlamentu. Hlasovanie sa už konalo. Ehm, bulharské predsedníctvo je ambiciozne. Chcelo by do konca predsedníctva mať e, všeobecné e, smerovanie na rade. A aj môj cieľ je tento. Chceme diskutovať čo najskôr o samotnom návrhu. Ak chceme hľadať kompromisy, musíme najskôr poznať tie rozdiely, nad ktorými je treba ešte rozmýšľať. A chcem spomenúť ešte jednu iniciatívu s pánom podpredsedom Ansipom a s pani Jourovou. Už sme združili tie najväčšie, najdôležitejšie subjekty, najväčšie platformy aj najmenšie platformy a my sme s nimi diskutovali. Boli tam veľké nedorozumenia. Musíme robiť aj pedagogickú prácu, musíme je určité veci objasniť, a, ale je potrebné byť aj otvorený e, novým myšlienkam. Prehliadače nemôžu byť e, gatekeepers napríklad. Mm, chceme od nich vedieť, s čím nesúhlasia a prečo, aby sme mohli teda naozaj viesť kvalitnú konverzáciu. A audiovizuálna smernica, ja osobne sa zúčastňujem na trialógu. E, v pondelok bude už 6 šiesta alebo siedma, siedma um, otázka, ochrana detí a to je niečo veľmi dôležité. Vy máte úplne pravdu, musíme dbať na to, aby osobné údaje boli chránené u detí. Zverejňovanie musí byť podchytené ale všetci sme tam konštruktívni v tejto diskusii a ja si želám, aby tento spis sme ukončili do konca júna 2018. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, pani komisárka. Drahá Mária, tento potlesk hovorí sám za seba. Sme veľmi spokojní so skvelou spoluprácou s tebou v rámci štruktúrálneho dialógu. Ďakujeme za tvoje obšírne odpovede na všetky naše otázky. Tým sa končí náš štrukturovaný dialog s komisiou. V stredu 21. marca eh, ráno máme schôd, ďalšiu schôdzu. Ďakujem.